So, liebe Kolleginnen und Kollegen, mein... Takže vážené kolegyne a kolegovia, vážení Takže, e, vážne kolegyne, vážne kolegovia, želám vám všetko dobré do roku 2011, príjemný, úspešný rok, aj pre rôzne e, tie veci, ktoré chceme e, dosiahnuť, takisto pre prácu nášho výboru. A myslím, že to bude veľmi rozmanitá paleta tém pre výbor Envy. A v Európskom parlamente sa to už dobre začína, pretože tu máme početné témy už dnes, ktoré chceme prejsť. Sekretariát ma už upozornil, že dnes po obede nebude môcť nikto hovoriť dlhšie ako dve minúty pretože zajtra máme veľmi veľa hlasovaní. Tak myslím si, že budeme sa musieť snažiť dneska to gro tej práce odpracovať. Dobre, takže všetkých vás pozdravujem, všetkým nám želám úspech, dúfam, že budeme dobre spolupracovať a že sa vo všetkých témach dostaneme dobre dopredu. Takže prejdeme na program schôdze. Máme tu malú zmenu. Mali sme tu včítanie, že emisný systém že ten uh, spravodajský systém napadli hackery a komisia by nám mala dať e, k tomu informácia a generálnej riaditeľstvo z ochrany životného prostredia a klímy. Um, zástupca z tohto riaditeľstva je u nás tu a preto v bode 2 oznámenie predsedu budeme mať takú krátku rozpravu s pánom Bekem. Dobre, inak ten program dnešnej schôze zostáva tak, ako bol distribuovaný a myslím, že môžeme skonštatovať, že sme ho schválili. Dobre, oznámenie predsedu. Sú tu dve skupiny, ktoré k nám prídu tento týždeň. Jedna z nich eh, zo švedského parlamentu. Uh, um, výbor pre životné prostredie. Pri, títo prídu dnes popoludní a potom tu budeme mať skupinu z Afriky. Economic and Monitoring Community of Central Africa. To bude skupina, ktorá bude sledovať, ako a o čom diskutujeme. Môj bod k tomuto emusnému obchodnému systému. To je vlastne jadrový, jadrový element nášho e, obchodu e, a vlastne našich opatrení na ochranu životného prostredia a klímy. Um, videli sme, že dnes boli tie útoky, komisia na to Margo zablokovalo, zablokovala obchod s emisiou, emisiami. Toto, táto blokácia bude uh, trvať do stredy dnešného týždňa a musíme si zapozrieť, aké deficity znížime. Ak znížime tie deficity tý, tak, aby sa nejako neznížila dôvera v komisiu a v tento, uh, e, tento obchodný systém. Ja by som pán Beckham teraz odovzdal e, slovo, aby nás poinformoval, čo sa tam vlastne deje. E, Ďakujem veľmi pekne a všetkým želám príjemné popoludne. Vystúpim stručne v takých troch blokoch. Po prvé fakty, súčasná situácia, po druhé kroky, aké boli prijaté minulý týždeň a po tretie, čo plánujeme do budúcna z krátkodobého a dlhodobého hľadiska. Poprvé tie skutočnosti. Máme tu smernicu ETS od roku 2005. Dôležité je to, že sme mali rozdelenú zodpovednosť medzi komisiou a členskými štátmi. Členské štáty musia prijať všetky potrebné kroky na to, aby zabezpečili bezpečnosť e, vlastného registra. Takže máme 27 členských štátov, 27 registrov. A Napriek tomu, že členské štáty samotné príjmajú tieto bezpečnostné opatrenia, celkový systém samozrejme závisí od toho najslabšieho ohnívka, teda od eh, toho členského štátu, ktorý má tie bezpečnostné opatrenia najslabšie. No a od začiatku tohto roka dochádzalo čoraz častejšie k kyberútokom v Rakúsku, v Grécku a v Českej republike a vieme, že všetky tie registre sú naozaj náchylné na takéto útoky sú zraniteľné. Škody, ktoré zatiaľ vznikli, ich výška nie je jasná, keďže niektoré národné registre zatiaľ nepotvrdili, koľkých povoleniek sa to týka, ale komisia odhaduje podľa lepšieho vedomia a svedomia, že asi 2 milióny povoleniek bolo ilegálne prevedené z určitých z určitých účtov. Pokiaľ ide o porušenie bezpečnostných pravidiel v registroch členských štátov, pokiaľ ide o finančné rizika s tým súvisiace, je naozaj potrebné prijať okamžite opatrenia, preventívne opatrenia. A legislatíva ETS umožňuje komisii prerušiť prístup k národným registrom, ak je tu e, nejaké narušenie bezpečnosti, ktoré ohrozuje fungovanie celého systému registrov. Takže aké kroky sme prijali? Minulú stredu 7.00 Európska komisia suspendovala transakcie s výnimkou transakcií, ktoré sú najnevyhnutnejšie do 26. januára 7.00, takže túto stredu sa toto prerušenie končí. My sme o tom hovorili oficiálne s členskými štátmi a členské štáty jednomyselne podporujú toto opatrenie, ktoré prijala komisia. Nože teraz sa snažíme tú situáciu napraviť. Toto prerušenie sa e, týka iba e, operácií okamžite, e, v okamžitom čase. Toto je tá menšia časť trhu e, z CO2, je to asi jedna pätina. Väčšina e, teda obchodov sa deje v terminovanom, v terminovanej oblasti. Takže si predstavte online bankovníctvo ako jednotlivec, Takže my sme suspendovali uh, transakcie z jedného účtu na druhý, ale banka stále funguje, takže iné operácie môžete robiť, môžete si vziať úver a tak ďalej. To bol taký príklad na ilustráciu. A minulý piatok výbor pre klimatické zmeny, toto teda formálny rámec, kde sa zaoberajú týmito otázkami, tento výbor súhlasil s požiadavkou komisie, aby boli stanovené nejaké minimálne kritériá ako podmienka na obnovenie bežného fungovania registrov. A tieto minimálne kritériá budú vychádzať z jasných dôkazov o tom, že bezpečnosť národných registrov je daná a že boli prijaté náležité kroky na identifikovanie a prešetrenie existujúcich kyberútokov. Takže čo plánujeme do budúcna? Zajtra a pozajtra sa uskutočnia diskusie medzi e, komisiou a členskými štátmi o týchto minimálnych kritériách ktoré umožnia registrom znova obnoviť všetky typy transakcií. Ako náhle tieto minimálne transakcie budú, teda budú e, daným registrom splnené, tak dôjde k prerušeniu toho prerušenia. A teda postupne by sme mali prejsť vo všetkých registroch k bežnému systému fungovania. Vieme, že niektoré členské štáty už majú vysokú mieru bezpečnosti a teda myslíme si, že tieto by mali obnoviť činnosť registrov čo možno najskôr, ale musia samozrejme dokladovať, že je daná náležitá úroveň bezpečnosti. Z dlhodobého hľadiska od roku 2012 budeme mať jeden jediný centralizovaný register, ktorý bude fungovať pod komisiou. Teda 27 národných registrov bude nahradených týmto spoločným registrom v roku 2012. Budú prijaté ďalšie bezpečnostné opatrenia, napríklad identifikácia dvojnásobná alebo dvojkroková. Tieto budú e, v čase vstupu do platnosti alebo zavedenia do fungovania tohto registru fungovať. Takže my pripravujeme e, nový pozmeňovací, nové pozmenenie legislatívy o registroch, aby tam boli obsiahnuté tie minimálne požiadavky. Takže, pán predseda, toľko z mojej strany. Mám tu toto prerušenie, pretože existuje 27 samostatných registrov. V roku 2012 budú nahradené tým jednotným, ale dovtedy ešte musíme zabezpečiť najvyššiu možnú mieru bezpečnosti pre všetky transakcie v rámci týchto registrov. Ďakujem. Ja, vielen Dank, Herr Generaldirektor. Áno, ďakujem pán generálny riaditeľ DBK za tieto informácie. No už nie je to prvýkrát, e, kedy bol tento systém atakovaný, napadnutý. Pred rokom, myslím si, sa to takisto stalo, bol nejaký prípad a človek sa musí číta, e, čudovať, že členské štáty znevyvodili e, z toho dôsledky a nie zvýšili v podstate bezpečnosť tohto systému. Musíme si povedať, že aké sú tie kritériá, ktoré musíme e, použiť, teda aby to bolo e, skutočne utesnené sú členské štáty, u ktorých to funguje a podľa týchto best practices by sme si mysleli, že to tí ostatní robia takisto, ale zrejme, že nie. Máme tu dva príspevky do diskusie. E, Karl Heinz, Karl Heinz Florence No, ako prvý, áno, pán predseda, myslím si, že vy ste už položili skutočne tú dôležitú otázku. Pri tejto otázke mám predsa len trošku strach, pretože ja nie som teda nejaký počítačový alebo veľmi zdatný počítačový poslanec, ale keď vidíme, že e, si niekto musí kúpovať tieto allowances a tieto potom nie, nie sú poriadne správované. Ja neviem ani v ktorej krajine sa tak stalo, ale je potom veľmi ťažké um, brániť európske rozhodnutia v mojich volebných okruhoch. A v piatok sa mi tak stalo. Ja by som rád vedel, do akej miery sú kooperatívne členské štáty v tejto oblasti. Ja viem, že, že v otázke odpadov pokiaľ sa niekde um, objaví nejaké takéto, nejaké takéto ilegálne uh, útoky, tak vieme, že tam sú členské štáty dosť kooperatívne. Ale sú teda členské štáty presvedčivo, kooperatívne, alebo sú len uh, milé, aby komisia čím skôr odišla domov. Takže uh, to je jedna otázka, či spolupracujú a druhá, či sú kooperatívne, pardon, a uh, druhá otázka, či uh, robia niečo proti tomu, aby sa také niečo nestalo, pretože to ITS, keď skolabuje, tak budeme mať problémy všetkým. Všetci, ďakujem. Rebecca's statement was, was uh, short but contained a great deal of information. Um, First of all, this is a, presumably a, a criminal, a fraudulent criminal activity. So, have we any idea who is responsible? Have we any, who is carrying out the investigation? Už. Of this kind. No, takže chcel by som vedieť, e, kto je zodpovedný za e, takéto e, konanie a kto, teda, čo môžeme podniknúť v takýchto prípadoch. E, toto pozastavenie, ako ste povedali, bude trvať do stredy, do 26. Samozrejme je potrebné zabezpečiť, že e, tento systém bude chránený, ale aké sú dôsledky pre podniky, ktoré sú zapojené do tohto obchodovania, ak obchod bude musieť zatvorený dlhšie. E, takže na koho by to malo vplyv? Aké by mohli byť tie dôsledky? niektoré e, tieto registre možno budú musieť byť permanentne uzatvorené až do vytvorenia jedného spoločného registra a neviem teda, ako by sa to e, urobilo, či by sa tam menil software, alebo by tam boli nejaké výraznejšie následky a zmeny. A keďže od roku 2012 by sa vytvoril možno jeden uh, orgán pre tieto registre. E, zamýšľa komisie vytvoriť nezávislý orgán, alebo by to spadalo do právomoci e, komisie kontrolovať e, tieto registre. Ďakujem. Áno, Matia Zolda. Ďakujem, ďakujeme za to, čo nám podá komisia. To je klasický prípad toho, o čom hovoríme v digitálnej agende a preto by ma zaujímalo, do akej miere, NBRI tu je dohoda s kolegyňou Nelly Cruz, ktorá má asi 30 Tri, myslím, že bolo preložených asi 33 legislatívnych postupov a v podstate je to taký super Kao, ktorý tu vznikol, ktorý sa tu objavil, presne tak ako aj Karl Zetz Freund uh, povedal, pretože e, tých, e, tie stredne veľké podniky môžu takýto systém v podstate položiť. Takže do akej miery komisia sa do toho vkladá. Ja viem, že v tejto oblasti pracujú mnohé, mnohí ľudia. Samozrejme, čo chceme urobiť do budúcnosti, nechce, aby sa nerobili len nejaké primitívne opatrenia, aby sa mm, tieto veci ďalej nekonali. Mm, v každom prípade musíme e, odpovedať otázky, verejnosti, otázky verejnosti, pretože to je veľká strana dôvery. Ďakujem. Richard Zeber. Uh, Dve krátke otázky. Môže nám pán Debeky povedať, ak, aká veľká škoda tu vznikla? To je jedna vec. A za druhé, e, sú v tomto systéme, v tomto systéme safeguards, e, keď sa zistí napríklad, že e, tie výkyvy v cene sú veľmi veľké, sú tu nejaké bezpečnostné filtre, ktoré zabezpečia stopnutie takých transakcií? Ja, das ich die... Áno, myslím si, že to boli otázky na túto tému, pán Debeke. Uh, Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za otázky. V prvom rade by som rád poznamenal, že keď sa pozeráme na tie posledné 2-3 roky, došlo tiež k istým menším nehodám, ale všetky boli veľmi rôznej povahy. Mali sme eh, napríklad eh, príbeh ohľadom DPH, Týkalo sa to e, cigariet, mobilov a tak ďalej, ale nič teda to nemalo dočinenia s ETS. E, ale za posledné dni došlo k organizovaným e, elektronickým útokom hackerov a preto sme pristúpili k pozastaveniu prevádzky, aby sme obmedzili škodu. Niektoré členské štáty boli poškodené tak takýmito obmedzenými nehodami. Napríklad v januári 2010 mm, v Nemecku došlo k menšiemu útoku a to viedlo potom k, v týchto členských štátoch k zlepšeniu bezpečnosti. Takže niektoré členské štáty to už urobili a Myslíme si, že už viac menej, viac ako polovica členských štátov si odvedla svoju prácu. Ale čo sa týka tej druhej polovice, komisia im neustále opakuje, že musia byť opatrní a obozretní, pretože sa nedá vylúčiť, že organizovaný zločin by mohol si robiť záľusk na ETS a videli sme teda isté e, nehody alebo prípady, e, ktoré sa stávajú e, systematickejšími a potvrdilo sa to za posledný týždeň. Členské štáty musia zhodnotiť, e, v akej situácii sa nachádzajú, čo sa týka registrov, ale tiež aj bezpečnosti ich technologických systémov a to, o tom sme diskutovali aj s kolegami z e, teda s, s odborníkmi na tieto technológie z s kolegami z oddelenia pre bezpečnostné technológie, aby sa zaručilo, že budeme mať tie správne riešenia. Ale musím zdôrazniť to, že toto hackerstvo e, má veľmi rôznu povahu e, oni sú veľmi dômyselní a musíme takéto dômyselne to aj riešiť. E, vyšetri to treba predovšetkým na národnej úrovni, pretože 27 rôznych registrov e, je riadených na tej národnej úrovni, ale samozrejme dochádza k transferom z jednej krajiny do druhej a my sme v kontakte nielen s tými národnými e, orgánmi, ktoré e, zodpovedajú za obchodovanie ETS, ale aj za, aj s finančnými inštitúciami, orgánmi, pretože vlastne ETS je istým spôsobom finančným trhom a a Europol bol tie tiež zapojený do vyšetrovania. Ďalšia otázka padla ohľadom možných dôsledkov pre obchody alebo pre podniky, ak by sa situácia v, neobnovila pre všetky krajiny od stredy. Pravdu povediac, ja neočakávam, že by sa neotvorili tieto registre. Myslím, že by už tých všetkých 27 eh, registrov malo byť pripravených. My teraz eh, kontrolujeme všetky členské štáty, štát po štáte a Zatiaľ teda ešte nevieme, koľko ich bude pripravených v stredu, ale pravdepodobne teda asi e, sa otvorí len polovica registrov. Ale ak bezpečnostné opatrenia nebudú potvrdené, ak teda tie členské štáty nebudú pripravené na otvorenie registrov, tak to nepovolíme, pretože my chceme zachovať finančnú integritu tohto trhu. Chcel by som ešte poznamenať, že nemáme žiadne dôkazy o tom, že by bola ohrozená ekologická integrita tohto systému, len finančná. Momentálne sa pripravujeme na spustenie centrálneho registra. E, bolo by možné, aby e, túto prácu na seba prevzal nezávislý orgán. O tomto ešte nebolo prijaté rozhodnutie, ale je to jedna z možností, ktorú momentálne zvažujeme. Padla tiež otázka o fluktuácii cien e, a ako to, e, ako s tým, e, ako to zvládame. E, momentálne to bolo dosť stabilné, 14 za 16 eur za galón. Myslím si, že tam by nemal byť nejaký veľký problém, ale samozrejme isté isté straty. Tu sú napríklad 2000 povoleniek za 14-15 eur Takže to sú také tie maximálne straty, ktoré boli a vyzývame všetky členské štáty, aby nie nielenže odstránili nedostatky, ale aby aj e, sa snažili kompenzovať e, straty hospodárskych subjektov. Či už sú tie subjekty malé alebo veľké, e, najväčšiu prioritu pripisujeme bezpečnosti a chceme s členskými štátmi prerokovať naozaj túto dôležitú otázku vo veľa väčšej miere než v minulosti. E, takže takto by som reagoval na otázky poslancov. Chris Davis, doplňujúca otázka. Áno, čo sa týka dôsledkov pre ľudí, ktorí kupujú tieto povolenky, ani nie tak podniky, e, pretože väčšina podnikov pravdepodobne má dostatok eh, povolenie eh, pre takéto krátke obdobie, počas ktorého by mohol byť trh pozastavený. Ale chcem sa teda spýtať, že či komisia tiež eh, rozmýšľala nad tým, že by ten centrálny register bol spustený prostredníctvom nejakej agentúry, nezávislého orgánu, ktorý má špecifické nástroje na ochranu pred takýmito útokmi. Áno, takýto centrálny register by mohol byť e, riadený a vedený nezávislým e, orgánom. Zvažujeme e, pre a proti, ale chceme naozaj zaručiť, že to budú mať na zodpovednosti špecialisti v tejto oblasti. V členských štátoch to nie je tak vždy a tu sú aj naše nedostatky. A 27 eh, prepojených registrov eh, znamená, že vždy eh, sme len taký silný, aká, aký silný je náš najslabší článok. O tom, či, teda to, či môžu sa obnoviť všetky trhy, závisí aj od právneho statusu povoleniek a niektoré členské štáty viem teda, že obnova strát je možná, alebo kompenzácia strát je možná, ale v iných členských štátoch nie. A pokiaľ nebudeme mať harmonizovanú legislatívu o týchto európskych povolenkách, nebudeme mať ani žiadne harmonizované jednotné riešenie pre túto situáciu, ale diskutujeme s kolegami z Generálneho riaditeľstva pre trhy. Pripravuje sa finančná legislatíva pre trhy a rozmýšľame o tom, ako by sme mohli tamto zaintegrovať e, túto tému ETS čo do najväčšej možnej miery, aby sme mali právne pokrytie a e, jednotnú legislatívu, jednotné riešenia pre celú EÚ a dúfam, že k tomu dôjde čo najskôr. Ja, Glaube, zeigen... Áno, myslím si, že e, tieto prípady ukazujú, aký plný je centrálny európsky systém a nie 27 rôznych obchodných systémov. Mm, toto priam mm, už ponu- sa ponúkalo k tomu, aby títo kriminálníci hľadali medzery, do ktorých môžu vstúpiť centrálny systém je dobrý na to, aby odolával hackerom, pretože už tu máme veľkú strátu dôvery tak v Európe, ako aj v celom svete a bez toho vlastne sa v Európe nebude môcť pracovať. Toto je veľmi ťažký úder, pretože tu je množstvo ľudí, ktorí dúfajú, že sa tomuto systému nebude dariť. Ďakujem, pán Deperk. Myslím si, že sa ešte stretneme práve v rámci e, diskusie o 20 alebo 30 percentách zo zástupcom islamu oddelenia. Dobre, takže september. Máme tu zápisnice 27 až 28 september, 2014 5 október, 27 28 október, 9. novembra, pokiaľ nemá žiad, nikto žiadne námietky, tak ich považujeme za schválené. A teraz môžeme prejsť e, k bodom 4 až 9, to sú tie absolutória z roku 2009. A tu máme správdajkyňu, ktorá to všetko, sa v tom všetkom vyzná, a to je Juta Haug. Juta, nech sa páči. Ehm, Ďakujem pekne. My ako výber pre rozpočet sme autorom stanoviska, takže my to absolutórium ako také neudelujeme. Vypracúvame k tomu len pre výbor pre rozpočtovú kontrolu stanovisko. A tento výbor pre rozpočtovú kontrolu môže a nemusí zohľadniť naše stanovisko vo svojich úvahách. Môžeme na to tlačiť, aby to teda zohľadnili, len aby ste vedeli, o čo ide. Pozrieme sa teraz na tie rozpočtové riadky, ktoré spadajú pod náš výbor. To sú veci týkajúce sa verejného zdravia, bezpečnosti potravín a životného prostredia. Celá tá tabulka vyplýva z nej, že Eh, pokiaľ ide o výkon rozpočtu, že je to uspokojivé, aj pokiaľ ide o záväzky, teda o to, čo komisia má zazmluvnené s príslušnými zmluvnými partnermi v členských štátoch. Toto je lepšie v roku 2009, než to bolo v prípade, než tomu bolo v prípade roku 2008. Takže všade došlo k zvýšeniu čerpania. Životné prostredie sú 2%, to je 97,12. V prípade zdravia je to takmer 100%. Keby to bolo 102%, tak by to asi bola nejaká výpočtová chybička, viac sa vlastne ani nedá. Pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť, tak tam je to 98%. Stále hovoríme o záväzkoch. Pokiaľ ide o platby, aj tam je to vynikajúce. Pokiaľ ide o životné prostredie a zdravie, je to takmer tých 100%. 99,92 je to v prípade zdravia. Pokiaľ ide o potavnú bezpečnosť, tam je to len 82% v prípade platieb ktoré naozaj boli realizované. Pozrieme sa na tie dôvody, ktoré to spôsobujú. V prípade potravinovej bezpečnosti často záväzky vychádzajú z odhadov členských štátov. A komisia teda takto tie záväzky príjme v tejto výške, teda na základe dohody s členskými štátmi a následne členské štáty musia skladá tie vyúčtovania a každoročne dochádza k tomu, že tie pôvodné odhady boli príliš vysoké, takže v skutočnosti potrebujú menej prostriedkov. No a z toho vyplýva, že tie platby predstavujú iba 82 Takže môžeme len vyzvať radu, teda členské štáty, aby robili kvalitnejšie odhady, presnejšie odhady likvidácia a tak ďalej v prípade e, napríklad e, H1N1 a v podobných situáciách súvisiacich eh, s potravinovou bezpečnosťou a bezpečnosťou krmovín. Tam potrebujeme členský štát, od členských štátov lepšie čísla. Takže tu nemôžeme vyniť komisiu. Komisia prijala potrebné záväzky, ale v platbách to skrátka nebolo všetko realizované. Zase tie členské štáty e, boli trošku obozretnejšie, situácia reálna bola lepšia, takže toto je ten dôvod tejto nižšej miery čerpania. Nedarilo sa nám v prípade environmentálneho programu LIFE a komisii musíme vydať chválu, udeliť chválu, pretože tam je to číslo tiež takmer 100%, 99,35%. Možno to neznie nejako veľkolepo, ale iste si spomínate, že sme v rozpočtovom roku 2009 mali o 29 miliónov viac v tomto rozpočtovom riadku, než komisia pôvodne žiadala v predbežnom návrhu rozpočtu. Takže nečakane komisia dostala tento plus 29 miliónov. Toto mohla teda vyplatiť a aj sa jej to podarilo tieto prostriedky dať do záväzkov. 210 projektov bolo v rámci LIFE v roku 2009 eh, prijatých. Príroda, a biodiverzita 84, 48 115 e, projektov e, v prípade životného prostredia ako takého, 11 na komunikáciu. A toto je, myslím, chválihodné a pevne veríme, že tá miera 99,35%, že sa dosiahne aj v roku 2010. A. Takže ja by som navrhovala udeliť absolutórium komisii za jej výkon. Pokiaľ ide o naše agentúry, poďme od jednej k druhej. Európska agentúra pre lieky, pre prevenciu a kontrolu chorôb, pre bezpečnosť potravín, chemická agentúra a environmentálna agentúra. Aj tým navrhujem udeliť absolutórium, pretože z informácií, ktoré máme k dispozícii, tieto správy dvora auditorov, a vyjadrenia dvora auditorov a reakcie agentúr na tieto vyjadrenia. Z toho skrátka vyplýva, že by sme mali udeliť absolutórium príslušným agentúram a ich riaditeľom. Takže v prípade všetkých agentúr s výnimkou FC, ale musíme uviesť, že je potrebné, aby zohľadňovali charakteristiku európskeho rozpočtu, jeho ročnosť, viazanosť na, príručný, na príslušný rok. Teraz máme rok 2010 a v prípade tých agentúr, zkrátka niektoré prostriedky e, boli vydané v inom roku, než na ktorý boli predkladané. Niektoré agentúry mali napríklad nový strategický program, takže nemohli e, všetky záväzky byť prijaté v roku 2009. Nová stratégia bola prijatá v 2013. V prípade inej agentúry tam išlo o projekty, ktoré mali byť pripravené v rámci tej prvej registračnej lehoty. Tieto mali byť teda vypísané, ale nie ešte všetky boli naozaj aj zadané. A až začiatkom 2010 to teda bolo zrealizované v prípade ECDC. Je to 42 časti 2, to sú budovy, správa a tak ďalej. A 63 v prípade dvojky neboli vydané potom v prípade trojky, pokiaľ ide o dvojku, o tie budovy, tak tam sa ukázalo, že budova, kde sa ECDC nachádza, že túto nechcú zrenovovať, ale chcú sa presťahovať do inej, pretože podmienky renovácie v rámci nájomnej zmluvy neboli v pomere k nákladom, takže riaditeľ povedal, že to je nepriateľné a že je potrebné nájsť iné priestory. Takže z tohto dôvodu nedošlo k toku finančných prostriedkov na renováciu alebo prestavbu. V prípade EMEI tam je to 38%, v prípade časti 2 tieto neboli vydané, ale prevedené do neskoršieho obdobia. Z toho dôvodu, že na e, dodávky zariadenia e, niektoré dodávky, niektoré zmluvy vypršali, nové e, začali síce plynúť, ale neboli vyčerpané ku koncu roku 2009, to znamená, že platby nemohli byť realizované a preto to bolo prevedené do roku 2010 stručne, aby som to uzavrela, toto skrátka nie sú dôvody, prečo by sme mali odmietnúť udelenie absolutória. Všetky agentúry odviedli tú prácu, na ktorú boli vytvorené. Myslím, že uspokojivo. Najlepšie je na tom Európska agentúra pre životné prostredie. Možno aj preto, lebo nám vždy poskytuje kvalitné informácie a možno by sme mali všetky vyzvať k zlepšeniu komunikácie komunikácie nielen pokiaľ ide o inštitúcie, ale aj pokiaľ ide o verejnosť. Agentúry sú súčasťou európskej administratívy a nachádzajú sa mimo tých troch hlavných sídiel Brusel, Štrásburg, Luxemburg. A to znamená, že keď ide o komunikáciu, tak sú to takí určití vyslanci Európskej únie a myslím, že tu by mali pridať, aby boli viac vnímané v členských štátoch. Ešte raz pochvala na adresu FC, aj dvor auditorov sa takto vyjadril že naozaj všetko je dokonalé. sa robí oddelený rozpočet, oddelené rozpočtovanie pre podporu výskumu a pre dotácie, ktoré dostáva z rozpočtu Európskej únie. A ja viem, že vo výbore pre rozpočtovú kontrolu že tam boli prizvané minimálne dve agentúry. Jedna z nich je naša, a boli prizvané preto, aby vysvetlili nezrovnalosti. Výbor pre rozpočtovú kontrolu má pocit, že tie nezrovnalosti sa vyskytujú vo veľkej miere. A oni teda prizvali napríklad EMEU. Na základe akých informácií? Sú to informácie, ktoré majú z správy interného auditu komisie, ale túto správu my k dispozícii nemáme. Ja ako autorka stanoviska vo výbore Envy nemám k dispozícii tento dokument. Nemôžem doň ani len nahliadnúť. Že aj tam je uh, nejaká uh, nejaká nejaký archív, kam by som mohla ísť a mm, naštudovať si tento dokument. Tento rok máme spravodajcu vo výbore, na ktorého som ja odkázaná, že mi teda poskytne, poskytne náležité informácie z dokumentu o tomto internom audite. Možno by sme mohli ako celý výbor prijať určitú iniciatívu v tom zmysle, že nám ten dokument musí dať aspoň k nahliadnutiu, ak už nám ho teda nedajú k dispozícii ako taký. A ešte som na niečo zabudla. Vidím tu Kalhaňca a niektorí kolegovia tu majú nejaké koníčky v tejto súvislosti. A k tomu by som chcela povedať, že to, čo v roku 2009 nedostali mimovládne organizácie, tak toto má DGNV v časti financovania na svojej internetovej stránke. Takže prostriedky, ktoré boli vyplatené, plus eh, čo robia tie mimovládne organizácie. To sa od roku 97 dá všetko naštudovať na tej príslušnej stránke. Áno, toto je veľmi dôležitá doplnková informácia pre Karhanca a Florenca. Dúfam, že si to poznamenal. A ďakujem pani Haug. 11. februára na poludne lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov. V marci o tom budeme hlasovať. Ale máme tu ešte jednu prihlášku o slovo, pán Úmer. Ďakujem, pán predseda. Ja chcem tiež povedať, že by sme absolutorium agentúram aj komisii mali udeliť. Oddeli 3. Agentúry šťastie žijú v takom nejakom vlastnom mikrokozme. Je ťažké pre nás z Bruselu ich skontrolovať a zachovať si prehľad. Bolo by dobré, keby sme mali k dispozícii dokumenty z interného auditu komisie. Malo by to byť automatické, keď sa zamyslíme nad transparentnosťou parlamentu, myslím, že od komisie môžeme očakávať to isté. Agentúra pre chemikálie, chemická agentúra, tam máme nových 100 miest. V prípade FC je to relatívne poriadne. V prípade ECDC polovica prostriedkov nebola vydaná na čas. 5 miliónov zostalo e, z rozpočtu príslušného roka k dispozícii. EMEA je v poriadku. Našiel som tam jednu chybičku vo výpočte. Ešte o rámcovú zmluvu v oblasti IKT. Tam chýba náležitá dokumentácia 30 miliónov eur. Eh, je tam rozdiel v prípade komisie, tam je ten výkon rozpočtu uspokojivý, tie percentá sú uspokojivé, takže toľko pozitívne vyjadrenie z mojej strany. Ďakujem. Ďakujeme. Hlási sa niekto ďalší o slovo? Nikto. Takže 11. februára 12.00 lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov. Ďakujem Jute Haug za odvedenú prácu, ako vždy vynikajúca. Čísla nie sú jednoduché, ale je potrebné to preveriť a niečo nájsť. A to v dobrom aj v zlom zmysle. Pripravili sme body 4 až 9. Dostávame sa k desiatke. Ide o správu delegácie EP z rokovania o zmene klímy v Cancúne. Správu máte k dispozícii, iste ste si ju aj prečítali. V Štrásburgu sme už mali rozpravu o situácii po Cancúne a o Cancúne ako takom. Chcem sa poďakovať kolegom z sekretariátu, ktorí výborne pripravili a zorganizovali takýto týždňový výjazd na konferenciu o zmene klímy. Mali sme naozaj veľmi obsiahly program. Stretli sme sa s kolegami z národných parlamentov, z rôznych krajín, Chceli sme sa s zastupcami rôznych organizácií, OSN, s mimovládnymi organizáciami a briefingy komisie a rady boli podľa mňa v poriadku. Boli tam trošku časové problémy v závere, ale to je potrebné tak brať že keď prebiehajú záverečné rokovania, že predsedníctvo nemôže odbehnúť k nám. Vo všeobecnosti pozitívne dojmy. Hovorím to preto, lebo na konferencii predsedov výborov e, sa niektoré výbory stiažovali o tom, aký bol prístup k parlamente, aký býva prístup k Európskemu parlamentu na rôznych takýchto, takýchto konferenciách. Ja môžem za Nagoju aj za Cancún povedať, že to bolo všetko v poriadku. Všetci výsledky poznáme. Otázka znie ako ďalej. Pokiaľ ide o prípravu COP17, eh, dnes popoludní ešte budeme hovoriť o tej otázke znižovania o 20 či 30 Tie závažné otázky sú ešte pred nami. Zmluva o boji proti klimatickým zmenám právne záväzná. Toto je stále náš cieľ. Je to ešte stále možnosť. Na, systém, ktorý nahradí Kyoto 1 a veci s tým súvisiace. A samozrejme ešte ambicioznejšie znižovanie emisí skleníkových plynov. To, čo máme teraz, nepostačuje. To vieme, takto by sme dosiahli asi 3 či 3,5 stupňa Celzia. A Cancún malo tú výhodu, bo prinieslo to zlepšenie, že sme sa dohodli na tom, že pripustíme oteplenie maximálne o 2 stupne Celzia. Bolo nás tam 26 poslancov, 15 súčasť oficiálnej delegácii a po e, ďalších rokovaniach, vyjednávaniach mohli vycestovať ešte aj ďalší kolegovia. V Kodani to bolo 72 kolegov. V Mexiku nás teda bolo menej. A pre mňa to nebolo problematické. Tie naše stretnutia a tak ďalej prebehli uspokojivo. No a teraz je potom sa pripraviť na ďalšiu kop. Pán Jürgensen sa prihlásil. Ďakujem, Øh, Ďakujem pekne, pán predseda. Už ja by som sa tiež chcel srdečne poďakovať zamestnancom sekretariátu, ktorí pripravili a zorganizovali Cancún. Ten program bol naozaj vynikajúci. Myslím si, že sme našli tú správnu rovnováhu. Na jednej strane sme využili príležitosť stretnúť sa so zaujímavými aktérmi, ktorí tam boli koncentrovaní. Toto je naozaj jedinečná príležitosť. Sú tam mimovládne organizácie, organizácie OSN, konkrétni politici, takže toto je tá prvá vec, jedna vec. Tie schôdzky naozaj e, boli kvalitné. A druhá vec je to, že ako parlament sme mohli na veci aj vplývať boli tam aj zastupcovia národných parlamentov, delegácie z národných parlamentov, s ktorými sme sa stretávali a v prípade klimatického balíčka e, sme pripravili naozaj detailnú legislatívu a za to si zaslúžime chválu. A môžeme prispieť k vypracovaniu podobnej legislatívy v iných krajinách. Napríklad pokiaľ ide o fungovanie o systému obchodovania s emisiami, môžeme slúžiť ako vzor. Takže takáto výmena názorov, vzájomné učenie sa jeden od druhého. A tiež musíme pochváliť aj komisiu a radu za um, informovanosť, za tie briefingy, ktoré zorganizovali. Ja som bol na viacerých uh, zasadnutiach COP a teraz to naozaj fungovalo príkladne. Komisárka Hedegaard nás naozaj informovala podrobne, kvalitne a toto vnímam ako pozitívne. Ale je tu ešte jedna vec, na ktorú je potrebné tlačiť. Ja si nemyslím, že je postačujúce, keď predseda Európskeho parlamentu nie je zastúpený e, na tých koordinačných zasnutiach. Áno, máme iba štatút pozorovateľa, to je správne, ale tento, tento e, štatút zkrátka e, musí umožňovať, aby predseda našej delegácie, delegácie EP, e, bol e, môcť sa zúčastniť takýchto zasadnutí, prípravy stratégie, koordinačných schôdzí a tak ďalej. Ide o súčasť rámcovej dohody, preto sme to aj podporovali teda áno, medzinárodná dohoda, ale nemôžeme s ňou iba v závere súhlasiť, musíme byť zapojení aj do samotného rokovacieho procesu. A ja nevidím, kde by mal byť problém pre komisiu, prečo by Európsky parlament nemal byť zastúpený, keď už tam aj tak je prítomný ako pozorovateľ. Pokiaľ ide o plány do budúcne, Južná Afrika, ja osobne som presvedčený, že by sme sa nemali baviť iba o merite veci, o tom sme hovorili už dlho a veľa, vieme, čo chce parlament, ale teraz je podľa mňa na čase, aby sme sa venovali internejšími otázkami, pokiaľ ide o pozíciu parlamentu z očivočinným inštitúciám. A teda pevne veríme, že otvorenosť komisie a komisárky Hedegaard nám umožní teda dosiahnuť rovnakú otvorenosť aj v prípade tohto bodu. Ďakujem pekne, pán Florenc. Ja nechcem nejako veľmi hovoriť o obsahu, to už sme prediskutovali v Štrasburgu, ale rád by som nadviazal na to, čo povedal predseda o, o tom týme. Naozaj to bolo vynikajúce a neviem, ako by sa to bolo dalo vylepšiť Toľko na adresu kritikov, všetko bolo v poriadku, bola tam mm, veľmi dobrá atmosféra medzi poslancami. Takže pán predseda, ak sa nám to bude dariť spoluprácu s sekretariatom aj naďalej, tak dobre, tak naozaj vám môžem len zablahoželať. Výborne. Chválu si vždy radi vypočujeme, posuniem to ďalej sekretariátu, tým, čo to tak dobre zorganizovali. Naozaj to prebehlo bez problémov. Pán Arzenis. Thank you very much, Mr. President. Ďakujem pekne, pán predseda. Bola to naozaj veľmi úspešná delegácia a úspešné stretnutie oproti tomu, čo sme očakávali, alebo možno čoho sme sa aj obávali. Ale bola jedna otázka, kto, alebo jedna vec, ktorú by som chcel spomenúť. Myslím si, že bolo, tre- bolo by treba ostať vždy až do konca rokovaní e, v Cancúne aj v Nagoji e, v tú noc, keď sa prijímali rozhodnutia, e, bolo nás veľmi málo tých, ktorí sme ostali až do konca. Myslím si teda, že by sme mali vždy ostať aj na tie záverečné rokovania. To je naozaj kľúčové. A ešte by som chcel spomenúť jednu vec, ktorá, o ktorej sa toľko nehovorilo. V rámci diskusí bol jeden ťažký bod, to bolo vtedy, keď Bolívia hovorila nie tomu konečnému textu a to rozhodnutie sa prijímalo bez Bolívie. Takže vlastne to rozhodnutie uh, prijímali všetci, okrem Bolívie a vlastne to pravidlo dovtedy bolo také, že musia súhlasiť všetci a to pravidlo bolo porušené. Takže to by sme mali mať na pamäti, pretože by to mohlo viesť k problémom budúcnosti, ale e, pretože inak možno tie budúce rokovania by nemuseli fungovať veľmi dobre. Ďakujem veľmi pekne. Povedal by som, že mexické predsedníctvo vykladalo alebo vyložilo toto pravidlo eh, e, pre OSN a myslím si, že ho neporušilo. Takto vlastne si vyložilo toto pravidlo a v tomto bol aj konsenzus a ja by som ich za to mohol pochváliť a myslím si, že by to mohla byť aj cesta pre nachádzanie koncenzu v budúcnosti aj pri rokovaniach z OSN. OSN. Áno, ďakujem Marika Kov. Ďakujem, pán predseda. Ja plne súhlasím s tým, čo bolo povedané. toto stretnutie naozaj bolo dôležité. Na začiatku sa nám zdalo, že možno to bude úplná katastrofa, ale vôbec tomu tak nebolo. Podarilo sa nám eh, ušetriť eh, čas a uvedomiť si, že naozaj čelíme veľkým výzvam. A myslím si, že to isté bude platiť aj pre Durban. Stretli sme sa s juhoafrickou delegáciou a táto delegácia e, vyslovila veľkú nádej. Nádej, pokiaľ ide o účasť a zapojenie EÚ. Áno, je pravda, že uh, nemáme záväznú dohodu a že kiotský protokol, čo skoro ukončí platnosť, ale musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme sa pripravili na to, aby sme mohli byť hnacou silou v Durbane, ak chceme, aby eh, Durma, Durban pokračoval v tom, čo už sme dosiahli. V Cancúne sa nám, ako som povedala, podarilo získať trochu viac času. A to, čo sme chceli dosiahnuť v Kodani, sa nám podarilo dosiahnuť v Cancúne. Ale myslím si, že naozaj veľa závisí od toho, čo sa stane v Durbane. A dúfam, že budeme môcť nasledovať toto efektívnym spôsobom. Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi, aby som povedala k dvom bodom niečo. Čo sa týka rámcového dohovoru, bola som členom delegácie a otázka účasti parlamentu, teda zástupcov parlamentu na medzinárodných konferenciách. Toto bol, toto bol ten najspornejší bod, pretože e, tie názory boli veľmi nezmierlivé. Musím skutočne povedať, že potreba a teraz skutočnosť, že zástupcovia parlamentu sa zúčastne na všetkých zasadnutiach, sa, e, to sa tu, v tomto parlamente, nevidí tak, ako to vidím ja. Pričom aj tam sa mu sa rozlišovalo aké druhy konferencií to sú, čo za konferencie to sú. A musíme povedať, musíme byť eh, spravodlivý, že, že toto vedie k diferenciácie aj v rámci komisie a my sme kritickí takisto voči, voči sebe, kedy E, sa aj kde sa poslanci nezúčastňujú ako aktívni partneri. Ja som často na to upozorňovala a e, som povedala, že pre nás je dôležité, aby sme sa mohli na tom zúčastňovať, tak aby sme to mohli posúdiť z prvej ruky. Ale v každom prípade to je tak, že tu je istá marža, e, isté pole manevrovacie na úvahu pre komisiu, ktorá o tom potom rozhoduje Vieme, že generálne riaditeľstva sú rozličné na komisii, že mnohé sú ochotnejšie niečo robiť a iné nie. Inak to vyzerá v oblasti obchodu, medzinárodného obchodu, inak v životnom prostredí, ale mm, niektoré generálne riaditeľstva sú ochotné akceptovať delegáciu z parlamentu, len predsedu príslušného výboru, ale aj viacerých členov z e, výboru. Samozrejme, myslím, že ten odpor komisie bol pochopiteľný, ale z toho všetkoho vyplývalo jednoznačne, že zástupcovia rady trvajú na tom, aby tam bol, aby sa vytvorilo rámcové, e, rámcová dohoda tak, aby sme mali jasné pravidlá, ale najďalej je to veľmi dôležitý, veľmi ťažký bod a keď si to pozriete, tak to je presne tá časť, ktorá je najslabšia v celom tom dohovore. A teraz krátka poznámka k obsahu. Ja stále eh, musím konštatovať, že pri internacionálnych eh, medzinárodných konferenciách, na ktorých sa nezúčastňujem, a toto už e, robím niekoľko rokov, principiálne sa na nich nezúčastňujem, že výsledky e, E, ktoré počujem od niektorých účastníkov a ktoré si prečítam v médiách, e, tie sa mi e, zdajú byť iné ako tie, ktoré mi pove, o ktoré sa dozviem od správacích delegácií. A niekedy sa mi zdá, že tá eforia nad tým, že sme predsa len trošku niečo dosiahli, prekryva tú skutočnú realitu. A tu som ešte veľmi opatrná v tej formulácii, musím povedať. A e, takisto, e, čo sa týka správy, čo som, po, po, ktorú som dala predsedovi parlamentu, ja samozrejme aj pre e, členov výboru pre životné prostredie, ktoré sa zasadzujú za politiku ochrany klímy, aby sa snažili viesť život, ktorý je neutrálny e, k emisiám CO2, aby nejakým spôsobom kompenzovali cesty, ktoré musia robiť. Ja to robím veľmi vedome, pán Jorgensen to viem, to robí tiež, mnohí ďalší. Takisto, ale ja by som považovala za oveľa lepšie, keby bola lepšia možnosť ako žiadať eh, eh, prezidium parlamentu o cestu aby sa cesta, aby sa cesta e, poslancov e, zo život, z výboru pre životné prostredie, aby túto cestu kompenzovalo predsedníctvo, aby to kompenzoval parlament a nie oni sami. E, pretože pri cestách vieme, sa emituje CO2. To sú cesty nie len pre poslancov, ale po cesty iných. A ja musím skutočne povedať, ja ako dlhoročný člen tohto výboru, keď som videla túto žiadosť, ja som sa musela hambiť. Toto to je druhý raz, keď som sa musela hábiť, aby som bola považovala za lepšie, keby sa predtým, ako sa táto žiadosť dala na predsedníctvo, keby sa to bolo diskutovalo u koordinátorov. Ďakujem. A na rozbach? Pán predseda. A ja Teraz samozrejme nechcem uh, opakovať všetko to, čo sa povedalo, ale chcem sa poďakovať sekretariátu že to bolo, za to, že to všetko výborne zorganizovali. Um, um, veľmi dobre nás informovali. Hildegard tu teraz nie je, ale ja sa veľmi teším, že uh, nakoniec z toho vyšiel dokument. Samozrejme, bolo by mi bývalo milšie, keby tento dokument eh, mal eh, obsahoval viacero praktických vecí alebo by bol býval jednoznačnejší čo sa týka kom 10 v Nágoji a biodiverzity. Toto sa v tom dokumente vôbec nespomínali a toto je vlastne základ našej celej diskusii o klimatických zmenách a emisiách CO2 biodiverzita musí byť uh, témou a musí byť tematizovaná. A takisto uh, potreby um, tých prírodzených národov. Takže my chceme chrániť životné prostredie a všetkými možnými spôsobmi, čiže to voda, lesy a ďalšie životné prostredie, to je pekné, ale na druhej strane musíme takisto e, nejakým spôsobom vyrobiť um, potraviny pre 6,5 miliardy ľudí a tento počet obyvateľov Zeme silno narastá a ja skutočne chcem vidieť, ako toto zvládneme. Áno, máme ešte dvoch, hovorí pán predseda, ktorí sa hlásia do diskusie a tým končím e, tento, e, tento zoznam rečníkov, e, Matias Krúze. Áno, ďakujem veľmi pekne. My tu máme teraz jednu konferenciu po druhej, kde sme sa našli ako poslanci v miestnosti pre návštevníkov a my máme predsa tento rámcový dohovor medzi inštitúciami a my sme sa mali informovať, aby bolo absolútne jasné pri tých ďalších konferenciách, že jeden alebo viacerí zástupcovia budú sedieť priamo v tej rokovacej miestnosti, pretože keď je o konkrétne výsledky, tu je vždy veľmi veľa ľudí, že, sa, e, že v parlamente sa ne nerozumie, prečo sa niektorí, niektoré veci robia a preto musíme trvať na, to, na tom, aby v budúcnosti parlament sedel v prvom rade spolu s so ostatnými a aby bol takisto informovaný o tom, čo, e, čo sa deje, pretože inak e, na tejto cesty a rokovania ako také môžeme zabudnúť. Dobre, samozrejme dôležité je, že sme si rozšírili náš horizont a preto sa zastávam za to, aby sme tieto cesty robili ďalej, ale neviem, či by sme mali vytvoriť iniciatívnu správu alebo to prelož, predložiť um, predsedníctvu um, a povedať, že a teda preskúmať, do akej miery, uh, aký prístup k Európskemu parlamentu, či pri tých iných medzinárodných konferenciách sa prístup k parlamentu príslušne tak ako to bolo teraz. Ale e, treba v každom prípade zabezpečiť, aby zastupcovia parlamentu sedeli v prvej rade a tak, ako to kolegovia povedali. Čo je dôležité, to je tá príslušnosť. Pani kolegyňa Rod Perne o tom hovorila ako samozrejmosť e, politika pre životné prostredie. My musíme ísť dobrým príkladom pre verejnosť a preto musíme povedať že nemôžeme byť záťažou pre občanov a občianky a musíme ísť dobrým príkladom. Takže aj nad tými vecami, ktoré spomínala pani kolegyňa Rodperen, musíme porozmýšľať. Áno, hovorí pán predseda, účasť Európskeho parlamentu na medzinárodných konferenciách, to je stabilná téma, o tej sa stále rokuje. My potrebujeme skutočne rámcovú dohodu, v ktorej sa to jasne prejaví. My Vieme, že sa to nedá riešiť eh, v jednotlivých prípadoch, len pokiaľ bude taká dohoda, a tam myslím je parlament spomenúť a tu musí, a tu musí eh, parlament vlastne s radou a s komisiou vyjednávať. Richard Zeber, áno, ďakujem pán predseda, Dagmar Berend, eh, chcem poďakovať za jej iniciatívu ako e, dlhoročný parlamentár, aj čo sa týka týchto medzinárodných konferencií. Ja poznám veľmi dobre tie pravidlá e, správania sa, ale napriek tomu musím povedať, že musíme mať dyma, dynamický prístup, musíme zvážiť, že my ako, um, my ako e, poslanci zohrávame osobitnú úlohu pri vytváraní verejnej mienky a že v každom prípade musíme plniť aj politické úlohy, tak, úlohy, takže z mojej strany máš plnú podporu. My vieme, že komisia sa k tomu stavia pozitívne a viem, že e, členské štáty majú na to rôzne názory, ale pre nás je veľmi dôležité, aby sme sa všetci na tom zúčastňovali. Čo sa týka reality, tu ti musím dať zápravdu, keď si pozriete uh, eh, média a naše správy, tak to je absolútne typické, ale musím povedať, že eh, pre nás ako zodpovedných politikov v oblasti životného prostredia musí byť, aby sme boli objektívni, pretože keď sme niekde v, nejakom, v nejakej blízkosti už dohody, eh, tak myslím si, že tu by sme mali takisto preukázať e, zmysel pre realitu. Pretože ako náhle sa začne diskutovať, tak to sa veľmi jasne preukáže, kde sú hranice e, našej vôle e, niesť na svojich pleciach určité záväzky. To je veľmi rôzne a teraz je rozdiel, či mám nejaký záväzok alebo či musím odovzdať nejaký statement na niečo, takže to sú veci, ktoré treba rozlišovať. Um, čo sa týka uh, aj tých um, um tých, um, toho, čo povedal pán kolega Grote. Ja nechcem, aby sme uh, nemoralizovali, mali by sme v tomto skuto, k tomu skutočne prístupovať zodpovedne, mali by sme vytvárať jedno, jednoznačné pravidlá. My vieme, že v Rakúsku máme moralizujúcich kolegov, ktorí nám stáli, stále vysvetľujú o tom, ako to má byť, ako to má urobiť a ako to máme robiť a kolegovia, e, ktorí sa pridržajú pravidiel, tak sú lepší ako všetci ostatní. Už e, v každom prípade nemôžeme si to e, hovoriť, čo sa má alebo nemá robiť. Buďte s nami, to je dôležité a napriek tomu je dôležité, aby sme vytvorili jednotný rámec, aby sme mali pravidla platné pre všetkých. Áno, ďakujem. To, týmto končím rozprávu k tomuto bodu a chcem e, ešte pripomenúť, že Kristen Arsenis mal pravdu, že je veľmi zlé, keď parlament práve vtedy e, skončí svoju delegáciu alebo svoju funkciu práve vtedy, keď, ide, keď, e, keď sa rokuje keď ide do záverečných rokovaní, do záverečného kola, keď sa majú robiť rozhodnutia. Ale Vieme napríklad, že že keď sú konferencie OSN, tak tam to je vždy najnapínavejšie, že z piatku večera do soboty rána. Ale v piatok vlastne končia delegácie a tam už e, delegácie nie sú pritom, takže myslím si, že e, tu e, by mal byť parlament tiež menej byrokratický, ale viac politický a mali by sme si vytvoriť pravidla tak, ako to urobiť, tak aby sme mohli byť pritom pán Jorgensen má takisto práva, Európsky parlament má práve v rámci ochrany klímy osobitnú úlohu a význam, pretože patríme k tým málo eh, stranám, ktorí sa zúčastňujú na legislatíve, ktoré sa, ktorá sa týka. Eh, my hovoríme s inými parlamentami, ako v Mexiku, v Brazílii. My vidíme, aký veľký záujem tu existuje na tom klimatickom balíku EÚ. EU ale aj v kankúnskej rezolúcii parlamentu, v tom uznesení z Cancúnu, e, vidíme e, to, tú, ktorú, e, to uznesenie, ktoré sme vlastne v novembri v parlamente odhlasovali. Vidíme, aký veľký význam tomu dávame aj my. Takže to toľko k tým konferenciám, ktoré sa skonali v decembri. Teraz sa ideme pozerať dopredu, čo budeme alebo nebudeme robiť. Vidíme k bodu 11 programu dnešného dňa a to je analýza variantov prekročiť 20 zníženia emisí skleníkových plynov a posunie rizika úniku uhlíka. Toto bola e, komunikácia komisie, teda oznámenie komisie, ktoré sme skúmali spolu e, s výborom pre priemysel ITRE. A, e, Bas Aykut je náš správodajca, ktorý pri šiel na čas a teda navrhujem, aby nám predniesol svoje stanovisko. Ďakujem, pán predseda. Samozrejme, toto nie je prvá rozpráva o tejto téme, kde by sme sa mali presunúť teda za ten cieľ 20 Mali sme aj iniciatívnu správu aj iniciatívnu správu o tejto téme. Chcel by som zdôrazniť, že úzko spolupracujeme aj s výborom ITRE, pretože niektoré kompetencie má e, tento výbor, napríklad čo sa týka priemyslu a dopravy, takže spoločne s pani Jordan, ktorá je spravodajkyňou pre tento výbor. Sa budeme snažiť viesť túto tému a budeme sa snažiť zabezpečiť e, vypracovanie dobrej spoločnej správy, pretože je to v záujme celého parlamentu dosiahnuť silnú pozíciu v tejto otázke. Načasovanie je dôležité, aby sme dosiahli silnú pozíciu. Mojím cieľom je schváliť túto správu už v júni, pred, tesne pred radou v júni a teda mali by sme to dokázať a to by znamenalo, že parlament by predstavil svoju víziu po niečo vyše roku od májového oznámenia komisie z minulého roku. Takže myslím si, že to by bolo dobré načasovanie. A prečo to načasovanie je dôležité? Pretože sa aj debatuje o finančných otázkach, o finančnej perspektíve. Samozrejme sú isté debaty o tomto, že ak by sa posunul cieľ na 30%, že by to malo rôzny vplyv na rôzne členské štáty a vieme, že komisia v júni predniesie legislatívny návrh a preto by bolo dôležité ovplyvniť my ako parlament túto debatu v júni. Teraz, čo sa týka obsahu, vidíte, tu návrh dokumentu, pracovného dokumentu. E, sú tam aj všetky argumenty. Toto zatiaľ nie je tá iniciatívna správa, je to len pracovný dokument, kde sa snažím zahrnúť všetky štúdie, argumenty a zahrnúť ich teda do jedného dokumentu, aby sme mohli z tohoto vychádzať pri rozprave. Takže máte to vo svojom súbore dokumentov a e, ako som teda povedal, nie je to oficiálna parlamentná správa. E, postupujem podľa štruktúry e, oznámenia komisie, takže sa venujem všetkým tým otázkam, ako je oznámenie komisie. Poskytujem vám tu aj taký náhľad, ako potom budem chcieť štrukturovať konečnú správu Takže efektivita ETS, výhody a nevýhody, konkurencieschopnosť, LULUCEF, náklady a tak ďalej. Potom aj o konkrétne otázky ako obnoviteľná energia, priemyselné politiky, a tak ďalej, tie potom budú tiež vplývať na konečnú štruktúru koncovej správy. To znamená, že teda aká bude tá koncová štruktúra, to bude tiež závisieť od spolupráce s pani Jordan, so spravodajkyňou Zitre. Spoločná správa bude vychádzať z tohto dokumentu a ja sa budem snažiť politicky preniesť vlastne tento dokument do tej konečnej správy a, a samozrejme e, budeme vychádzať aj z argumentov, ktoré padnú v prvej rozprave alebo výmene názorov. V iniciatívnej správe e, predložím pozíciu parlamentu, tak ako to už bolo predložené v pozícii parlamentu pre Cancún, kde sme súhlasili s prejdením k 30-percentnému cieľu. Takže je jasné, že ja vystaviam moju správu na základe toho uznesenia z Cancúnu. Potom, čo sa týka argumentov, ktoré sú veľmi dôležité, pri najmenšom v správe. E, ja tam zdôrazním, že presunúť sa k tomu cieľu 30 je logické, e, že sa pozeráme vlastne na dlhodobú stratégiu 2050, keď EÚ súhlasila uh, uh, minus 80 až minus 25, takže by bolo logické do roku 2020 presunúť sa k tomu cieľu uh, minus 30. E, veda jasne ukazuje, že potrebujeme mať ten cieľ 25 až 30 v rozvoj, rozvinutom svete a že teda tento cieľ, tých 30 je v tomto rozsahu, zatiaľ čo tých 20 nie. E, od roku 2008, keď my sme súhlasili ako Európa, že sa presunieme k cieľu 20 a potom, ak bude medzinárodná dohoda aj a konsenzus aj k 30 Na tom sa dohodlo aj v Kankúne a mnohé veľké ekonomiky slúbili, že budú súčasťou tohto procesu. Samozrejme, sú tu rôzne úrovne ambícií, ale môžeme si byť istí, že, alebo vidíme, že mnohé ekonomiky toto prislúbili, takže dochádza tu k vývoju od roku 2008 a postupne sa to všetko vyvíja eh, aj smerom k Durbanu a eh, Čína, ktorá vypracováva svoj 5-ročný eh, plán, pretože oni ešte stále teda pracujú s, takýmito, s takouto 5-ročnicou, niektorí ľudia ešte takto stále fungujú. Samozrejme, je dobré, že oni si plánujú, že čo teda tých ďalších 5 rokov budú robiť, ale je dôležité, eh, aby predložili alebo sa venovali aj tejto tzv. zelenej ekologickej agende, pretože vidia istý ekonomický zmysel venovať sa týmto otázkam, pretože je to dôležité pre ich hospodárstvo. A myslím si, že aj toto je dôležité zobrať do úvahy v našej debate a medzi tým sa Čína posúva dopredu. Takže taká je medzinárodná scéna. Potom energetická bezpečnosť. Ak sa pozeráme na stúpajúce ceny ropy, dalo by sa povedať, že za posledný mesiac 70 miliard eur viac Európa zaplatila za dovoz e, ropy kvôli stúpajúcim cenám e, ropy. Takže musíme zabezpečiť našu nižšiu závislosť od fosílnych palív, predovšetkým ropy, ale aj uhlia. A toto bude naozaj životne dôležité, pretože menej budeme platiť za dovoz. Teraz ETS Samozrejme, e, rozpráva prebehne o efektivite ETS. Dôležité je povedať, že tiež sa tu veľa zmenilo od roku 2008. Napríklad na konci fázy 2 e, e, tá súčasnej fázy budeme mať asi 500 miliónov tón prebytku a viac ako polovica a viac ako polovica z tohto by bola pokrytá, keby sme vlastne prešli k cieľu 30 Veľmi dôležité je tento cieľ aj pre ostatné sektory, nie len ETS, ktoré sa týkajú napríklad dopravy a vo svojom oznámení komisia predpokladá iba 10-percentnú energetickú účinnosť pri plnení 20 percentných cieľov používania obdoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti. Takže mali by sme sa posunúť za ten cieľ 20 Samozrejme, prebehne politická rozpráva o tom, ako to bude fungovať v tomto sektore ETS. Mohlo by tam ísť napríklad o vyčlenenia pre členské štáty, aby tam došlo k väčšej rovnováhe príjmov pre jednotlivé členské štáty. To treba eh, brať do úvahy aj pri debatách o finančnej perspektíve, aby sme zaručili, že to budeme robiť rovnomerne aj pre ETS, aj pre ne-ETS, aby to bolo rovnomerne rozložené medzi členské štáty. A teraz časový harmonogram. Je jasné, že ak chceme e, čo najskôr e, pripraviť túto správu, e, musíme zobrať do úvahy to, čo pripraví ITRE, takže ja zatiaľ ešte neviem, ako ten časový harmonogram presne bude vyzerať, ale môjim cieľom, ako som povedal, je to nechať schváliť na plenárke v júni a ešte pred zasadaním rady a dôležité je, že by ste vedeli, že 28. februára my ako výbor uh, Envy budeme mať vypočutie. Ja som chcel spoločné vypočutie, ale uh, bolo by to možné E, podľa ich e, plánov iba v apríli a to by bolo až príliš neskoro a preto sme sa rozhodli, že 28. februára budeme mať vypočutie v Envy a potom v marci v ITRE. A dúfame, že v marci teda prejdeme k e, našim pozmenujúcim návrhom a potom začiatkom mája v ITRE hlasovanie začiat- a neskôr aj v Envy a v júni dúfame, že sa príjme správa. Teším sa teda na vaše reakcie a zaujímali by ma najmä reakcie pre politické, na politické otázky, pretože je potrebné vyvodiť politické závery. Ďakujem pekne a odozdám slovo pánovi predsedovi. Yeah, thank you very much. I could, one could see the engagement. Uh... Ďakujem pekne. Naozaj vidíme, že ste do toho veľmi zažratí a že chcete naozaj vypracovať veľmi kvalitnú správu. To vidíme na vašom pracovnom dokumente. Máme tu viacero účastníkov prihlásených do diskusie a budem prísny. Maximálne dve minúty, v opačnom prípade to všetko nestihneme dnes vybaviť, čo máme na programe. Spolupráca s ITRE, tu chcem zdôrazniť, v prípade tejto témy oba výbory majú právomoci. Kolegovia z ITRE, samozrejme očakávame, že budú s nami zdieľať svoje názory. Ešte než dám slovo ďalším rečníkom, rád by som niečo spomenul sám. Prechod 30%, niektoré členské štáty s tým budú mať problém a rovnako aj niektoré odvetvia budú mať s tým problém. Takže vy ste tu hovorili o finančných výhľadoch. Juta Haug je tu s nami a ona sa tomu venuje. A Možno by sme sa mali pozoverať o tom, či by nebolo dobré mať určité rozpočtové riadky v záujme ochrany klímy a zvyšovania energetickej účinnosti. Členské štáty majú veľké deficity, z vlastných síl nie sú schopné urobiť viac a ak naozaj chceme v roku 2020 tieto ambície znásobiť, už na tých 20% je problematické pre niektorých, tak by sme mali zvážiť to, ako sa vydávajú prostriedky EÚ a či by nám pomohli konkrétne rozpočtové riadky, aby sme teda dosiahli viac. Máme tu zelené odvetvia, tie očakávajú vyššiu mieru ambícií, je pre nich pozitívna, ale máme tu aj tzv. hnedé odvetvia, ktoré sa topia v konkurencii na svetových trhoch a máme tu aj riziko carbon leakage, teda presunu emisí e, uhlíka. A e, skrátka je potrebné robiť veci tak, aby sme jednými krokmi aktivitou v jednej oblasti nenarušili aktivitu v inej oblasti alebo nezošli situáciu v inej oblasti, pretože potom bude dochádzať k presunu investícií do Saudskej Arábie a inám, kde témy ako ochrana klímy nezahrávajú absolútne žiadnu úlohu. Takže potom nejaké náležité nástroje, aby sme presvedčili tých, ktorí zatiaľ ešte nie sú e, presvedčení, pokiaľ ide o boj proti klimatickým zmenám. Takže najskôr dám slovo tým spravodajcom, ak tu teda sú, ako prvý pán Tarabela za EPP, ale pardon, Tatarela, pomýlil som sa, hovorí pán predseda. Chcete sa vyjadriť? Prezidente, grazie. Io innanzitutto mi... Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som chcel poblahoželať nášmu spravodajcovi za vynikajúcu prácu, ale aj za to, ako rýchlo pracuje na tejto správe. Myslím si, že dnešná rozprava ukáže, že naozaj máme záujem na dosiahnutí dohody s ITRE a dosiahnutí spolupráce. Ale dohoda a spolupráca možno e, nebudú úplne v súlade s e, tým kontextom, za akého sa odohráva táto správa. Možno, že bude e, teda Počuli sme, že je ťažké dosiahnuť spoločné e, vypočutie momentálne e, kvôli tým časovým obmedzeniam. Samozrejme, všetci si želáme, aby táto správa prešla, e, aby bola úspešná, aby získala podporu a všetci by sme mali mať aj možnosť vyjadriť svoje názory. Ale ten pracovný dokument, ktorý sme dnes dostali od pána spravodajcu, je veľmi detailný, veľmi špecifický, veľmi dobre zostavený, ale myslím si, že prezentuje len jedno hľadisko, jeden názor. Ak máme rôzne štúdie, rôzne zhrnutia, z toho by mala vychádzať debata. Myslím si, že by to malo byť lepšie vyvážené, rovnomernejšie zastúpené, zastúpené rôzne názory. Myslím si, že mali by ste poskytnúť čo najširšie spektrum názorov. Zdá sa mi, že e, tejto správe je tu e, veľmi taký konkrétny jeden názor a náhľad a možno potom trošku neobjektívny. Myslím si, že teda to povedal aj pán Zieba. Bohužiaľ, teda môj čas vypršal. Áno, máte pravdu, že teda ma to prerušilo. Ľutujem, ale bohužiaľ nemáme veľa času. Dostala som veľmi prísne pokyny dodržiavať, aby všetci dodržiavali rečnícky čas. Ďakujem pekne, eh, ďakujem Básovi Ajkotovi za túto správu. Myslím si, že je to naozaj eh, dobrý spôsob, ako napredovať. Eh, takže blahoželám mu niekoľko vecí k rôznym argumentom. V prvom rade je tu jeden argument, na ktorý by ste sa mali trošku viac ešte zamerať eh, a ktorý sa rozberá tiež v oznámení a v debate. A to je tá snaha dosiahnuť cieľ 30 Riskujeme, že sa dostaneme do takej situácie, že od roku 2009 až do roku 2020 možno budeme svetkom nárastu emisí CO2. Potom si predstavte, že čo by to urobili, urobilo s našou úlohou globálneho lídra. Jediným spôsobom, akým EU môže ma, EU môže mať eh, vplyv na medzinárodnú scénu, to bude tak, ak eh, ukáže dobrý príklad Samozrejme, eh, prijať dobrú legislatívu to je dobrý príklad, ale predstavte si takú situáciu, že kvôli tomuto kompenzovaniu v našich vlastných eh, krajinách eh, od roku 2009 dôjde k nárastu emisí. A toto je naozaj skutočné riziko. Tiež ste spomenuli Čínu ako dobrý príklad. Myslím si, že to je dôležité. Viem, že Thomas Friedman ktorý píše pre New York Times, hovorí, že keby USA boli Čínou aspoň na jeden deň a ja rozumiem, že čo, im, čo tým chce povedať, pretože samozrejme sú to rôzne politické systémy, ale Čína naozaj veľmi rýchlo napreduje a my sa musíme z toho použi- poučiť a vidie to ako argument, pretože ak nie, e, budeme zaostávať za konkurencieschopnosťou Číny. A nakoniec chcem vás len podporiť v tom, že musíme to urobiť ešte do júna, e, aby sme e, stihli to ešte pred zasadaním radov. Ďakujem pekne, že ste sa držali rečníckého času a Chris Davis. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Uh, videl som dnes ráno reklamu na Fiatku, len 92 gramov CO2, CO2 na kilometr emituje. Takže vidíte, ako veľmi rýchlo môže napredovať technológia, ak sa príjme legislatíva, ktorá žiada zredukovanie CO2. A uh, Samozrejme, e, treba vidieť aj, že aký vplyv to má na spotrebiteľov, ktorí hľadajú takéto autá, ktoré sú efektívne, čo sa týka CO2. A ja môžem povedať, že spravodajca má podporu e, moju, pretože e, samozrejme na nás tlačia aj ostatní, aby sme sa dostali k tomuto cieľu 30%. A Bas povedal, že a aké pozitívne výsledky by preniesla sme na takéto legislatívy. My žijeme v skutočnom svete a my musíme riešiť skutočné otázky aj pri vypracovaní tejto správy. E, jedným e, z dôvodov e, na zvýšenie tohto cieľa je, že by došlo k medzinárodnej dohode, ale zatiaľ nie je takáto dohoda a pravdepodobne ani nebude v následujúcich rokoch, takže európske podniky naozaj čelia e, ťažkému konkurenčnému prostrediu a je tu riziko e, úniku e, CO2 a nedosiahnutia cieľov zníženia CO2 a zníženia tiež konkurencieschopnosti. Ale jedným zo spôsobov, ako by sme mohli zabezpečiť 30-percentné zníženie, je prostredníctvom kompenzovania vy, treba vytvoriť takú kompenzačnú štruktúru. Bas povedal, že by sme nemohli robiť takéto kompenzovanie, čiže týto offsets, uh, že to nie je dobré, že je to ako keby podvod, ale som si istý, že podniky sa na to budú uh, poliehať a myslím si, že takto by sme mali napredovať. Takže treba brať do úvahy aj tie uh, ďalšie argumenty pri vypracovávaní tejto správy a pri zahrňaní e, argumentov. Ďakujem. A teraz pán Kalanan. Ďakujem, pani predsedničku. Ja neviem, že či teraz má zmysel, aby som niečo povedal, keď už teda on sa, keď Chris sa vyjadril aj za mňa, ale možno jedna alebo dve pripomienky. V prvom rade ďakujem Bazovi za naozaj e, typicky veľmi e, vynikajúcu, veľmi dobrú správu a názor na tieto veci. E, Myslím si, že to podporí e, rozpravu o tomto cieli 30 Vždy som bol skeptický o tom, aké praktické je presunúť sa od 20 k 30 e, Náklady odhadnuté Európskou komisiou sú asi 81 miliárd eur. E, predpokladám, že to je ešte malý odhad. Myslím, že tie náklady budú vyššie. Ale zaujímalo by ma, že v, za akým účelom Dan Jorgensen povedal, že by sme mali predstaviť nejaké príklady. Ja e, teda samozrejme to chápem, ale neviem, že či e, tieto, ten príklad, ktorý my budeme prezentovať, e, či sa z toho bude svet chcieť poučiť. Čína určite veľkým štýlom sa do toho zahrízla, produkuje veterné turbíny, e, solárnu energiu a tak ďalej, chcú nám to predávať, ale nemyslím si, že oni e, podpíšu nejakú za, právne záväznú dohodu. Teraz oni majú nejakú 5-ročnicu alebo 10-ročnicu, áno, veľa hovoria, že budeme robiť toto alebo tamto, ale keď dôjde ku klimatickým rozhovorom, tak nie je žiadna ochota z ich strán e, zaviazať sa k niečomu záväznému ani zo strany USA, ale teda veľmi často sa hovorí o Číne, že teda pozrite sa na Čínu, čo oni hovoria, ale oni viac teda hovoria, než urobia. E, takže musíme sa pozrieť na efektivitu, na účinnosť, na všetky odvetvia priemyslu, ktoré už aj teraz majú problém splniť stanovený cieľ. Samozrejme, e, veľa z nich, ak by sme ich vyhnali z Európy, tak tým nič nedosiahneme. E, ten, Eh, ich produkcia CO2, eh, čo sa týka MKD hlinikárni, eh, výrobne hnojív a tak ďalej a tak ďalej. Musíme na to naozaj, musíme to zobrať do úvahy. Je to zaujímavá debata, ale bohužiaľ rečník bol prerušený predsedničkou. Prepačte, ale, hovorí teda pani predsednička, musíme zaručiť, že všetci sa budú držať rečníckého času. Ďakujem veľmi pekne. Um, Basovi Ajkutovi, ja považujem jeho argumenty za veľmi zaujímavé. Čo sa týka znižovania e, tých emisí CO2, e, je veľmi dobré, e, aby sme sa držali takýchto cieľov. Musíme však trpať na to, aby sme mali ceny emisných certifikátov dostatočne vysoké, tak aby sme znižovali emisie a ide nám vlastne o obmedzenie celkových množstiev emisí. Sita hovoril o 50 miliardách profitu z fázy z fázy 2 z fázy 2 a vlastne karikujú, karikujú celé tie úspe, úspechy, ktoré sa dosiahli, pretože nie klimatické ochrana klímy je pohonom, ale je to vlastne nadmerná ponuka podľa, podľa hodnotenia komisie to e, klesne o polovičku, keď e, vidíme, že One Bus I Quote, čo, ide vlastne o to, že keď chceme e, zredukovať emisie CO2 o 30 e, tak musíme ísť nad e, vlastné hranice. Kritická opozícia k tomu, k tej správe Clean Development, development um, hovorí sa tu o systéme multiplikátorov. Ja som za tom, aby sme eh, ten mechanizmus CDM absolútne zrušili, pretože ehm, prebudovanie eh, tep, te, ehm, prebudovanie elektrární na uhlie sa skutočne um, zneužíva a to sme videli aj v Kánkune. Je potrebné, aby sme zabezpečili investície pre podnik politiky a zhoršovanie životného prostredia považujem za kontraproduktívne. Pani Rozbach. Ďakujem. Ďakujem. E, e, Básovi, toto bola veľmi dobrá práca, to bol veľmi e, zásadný dokument, ale ale, a ja zase začínam mnoho vied, ale, ale Samozrejme, môžeme naše emisné ciele stále znižovať, ale nie je tu v podstate riziko, že by naša produkcia v tretich krajinách, že by sa preložila naša produkcia potom do tretich krajín, napríklad India. Na, India bude veľmi vďačným príjemcom takýchto produkcií. E, čo sa mňa týka, e, tu platí to, že každý jeden Európan musí byť veľmi vedomý, čo sa týka jeho spotreby. Musí to byť aj... A, musíme, musíme sa ale o to postarať, musíme to propagovať. A toto mi chýba. Kto z vás, kto tu sedíte, žije v e, nulovom energetickom dome, napríklad také existujú. Ďakujem veľmi pekne. Karl-Heinz Florenz. A, áno, ja skutočne súhlasím s tým, že musíme byť veľmi dobrým príkladom. Bastis to povedal a ty to musíš samozrejme ale politicky realizovať v Európskej únie. To museli v minulosti realizovať členské štáty a ty to robili veľmi mizerne, keď si zoberieme, že kde dnes sme. Všetky to zmeny, tam sme pod, pod 20 percentami Takže keď eh, sa máme v rámci Európy postarať o to, aby sme sa čisto dostali na tých 20%, tak um, tu my um, ako Nemecko po našom šťastnom zjednotení tak ľahko nedosiahneme. Takže ja si myslím, že by sme mali postupovať tak, aby sme to skutočne mohli urobiť a to v tomto prípade je dosť ťažké. Takže je to veľmi zaujímavé vymenovávanie eh, aktérov týkajúcich sa tém a životného prostredia, ale čo sa týka pohľadu na priemysel a otázka konkurencieschopnosti, my sa nehráme na piesku Mm, toto je, je to štátny priemysel, ktorý nemôžeme vy, vylúčiť. A nemôžeme predsa, predsa tiež ale dopustiť, aby štátnym ekonomikám, e, e, aby na tom boli mizerne. Takže jednoducho musíme sa snažiť o to, aby e, sa v budúcnosti v plánovaní rozpočtu vytvoril napríklad nejaký fond rozpočtový pre energetickú účinnosť. Rád, ale milá Juta, toto sa musí aj zaplatiť a toto bude platiť pravdepodobne zase európsky priemysel. Takže zase uh, apelujem na konkurencieschopnosť, to je v tejto otázke mimoriadne dôležitá, uh, dôležitý majetok, dôležitý aspekt. Ja samozrejme um, politiku pre ochranu životného prostredia skutočne považujem za dôležitú, Dôležité je, aby sa vytvárali tzv. zelené pracovné miesta v Európe. To ešte nie je také bežné, ale na jednej mieste, na jednej strane je tá správa napísaná veľmi dobre, ale sú tu aj mnohé ďalšie zaujímavé aspekty, ktoré by sme mali do toho vniesť a potom si myslím, že tak v polovičke tohto roku budeme mať dokument, ktorý pri najmenšom bude obsahovať to, na čom sa dohodneme a uznesieme. A ja súhlasím s pánom Kelehenom, my sme sa dohodli na 20% a 30% pokiaľ budú ostatní spolupracovať. Nič menej a nič viac. Ďakujem, hovorí pán predseda, napriek tomu e, by sa 30%, by 30% neznamenalo vrátenie sa do doby kamennej a myslím si, že priemysel, že priemysel e, sa bude strašne stiažovať. Pán Florenc je zástupcom, že je priemyslu. Pán Florenc ďakuje, že pán predseda číta jeho oznámenia v tlači. No dobre, e, budeme ešte o tom debatovať ďalší rečník, pán Krote. Áno, my sme hovorili o 20%, a keď ostatní budú súhlasiť a budú s nami spolupracovať 30%, my sme mali ambiciozne ciele. V Kankune sa o tom tiež hovorilo, ale nič sa, na ničom sa nedohodla. E, bol dohodnutý dvojstupňový cieľ, to bolo e, jediné, ale hovorilo sa o finančnej, finančnej kríze, svetovej finančnej kríze a potom o hospodárskej kríze No už e, vieme, že teraz sa nám podarilo dostať e, určité ciele, keď e, priemyselné komíny tak veľa nedymili. Samozrejme, lebo sa znížila výroba, znížila sa produkcia, ale my vieme, že certifikáty idú od 5 do 8 a celý systém teda podstate zdá sa nám, um, sa bude aplikovať. My vieme v parlamente, že pokiaľ by ostatní sa zúčastnili na tomto ciele znižiť to o 30 ako budeme postupovať, ako tie nástroje, na ktorých sme sa už dohodli, a to obnoviteľné zdroje energii pre uh, rok 2020 a to 20 že toto uh, vlastne bude a uh, podporené aj návrhmi Európskej komisie. Hovorí sa, že má prísť nejaká európska pipeline so zelenými certifikátmi. Mali by sme si pozrieť štáty, ktoré sú pri budovaní zelených a obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sú absolútne pozadu, takže mali by sme vytvárať nové sektory, tak aby sme dosiahli 30-percentný cieľ a to ak sa akceptovateľné náklady, pretože inak tu budeme mať e, zdesenie a povstanie občanov a občanok tam vonku. My to musíme jednoducho obrátiť dozadu a pozrieť sa, či, sa, e, či nás niekto ešte v rámci celosvetového meritka nasleduje. My máme už teraz dosť vysoké percentá a keď sme si pozreli tú konferenciu, tak tie meritká ma nejako nepresvedčili, takže my potrebujeme jednoducho rozumnú klimatickú diplomáciu, povedal by som, musíme sa venovať aj oblastiam, ktoré nie sú um, regulované v rámci ETS a snažiť sa, aby sme zredukovali na 30, o 30 a pokiaľ nás ale ostatní budú nasledovať, tak zostaneme pri našich 20 Ďakujem, hovorí pán predseda. Musím apelovať, aby ste sa pridržiavali tých, 20, eh, tých dvoch minút, pardon, pretože máme ešte mnohé ďalšie pretože máme mnohé ďalšie témy a chceme všetko dodiskutovať do konca. Mám ďalších rečníkov a ako ďalší je Kryton Arsenis. Ďakujem, pán predseda. Chcem zablahoželať Bazovi za vynikajúcu prácu, k vynikajúcej práci. Naozaj je to skvelý dokument, z ktorého budeme vychádzať. Sú to veľmi pôsobivé, impozantné fakty. Takže eh, aké, aké by boli náklady na prejdenie k tomuto cieľu? Asi 11 miliard. Takto vychádza z toho hodnotenia. 50 miliard, to sa očakáva, že, by bude, že bude zvýšenie ceny ropy v e, roku 2011. Takže čo bude treba urobiť, aby sme prišli k tomu cieľbu, cieľu 30 Sú to rôzne úlohy čo to znamená? Bude to znamenať to, že prejdenie k tomuto cieľu o 30 môže sa urobiť za tých 11 miliard eur a my veľakrát mm, platíme oveľa vyššie sumy za iné veci. Samozrejme, musíme sa pozrieť aj na to, že ak nebudeme investovať teraz, tie náklady budú veľmi vysoké v budúcnosti, pretože klimatické zmeny to nie je iba nejaký trend, to nie je nejaká móda, je to skutočná hrozba, ktorú budeme musieť riešiť a musíme prijať nejaké riešenia. Len otázka je, kedy príjmeme tie riešenia. Hoci e, sa v Kodani zlyhalo, Čína na. Eh, ide za svojím cieľom a zapája svoje sektory do riešenia tejto otázky. A my, ak nebudeme môcť konkurovať Číne teraz, tak to bude môcť konkurovať ekologickej Číne. Ďakujem. A teraz Korín Lepáš. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som sa chcela pripojiť k tým kolegom, ktorí sa poďakovali spravodajcovi Myslím si, že je to naozaj zaujímavá, inteligentná správa, zdôrazňujúca ekonomickú stránku. Veľmi stručne, myslím si, že táto otázka sa netýka len životného prostredia. Boj proti klimatickým zmenám je aj priemyselnou a ekonomickou záležitosťou. Budeme svedkami veľkého rozkvetu tých krajín, ktorý sa pripoja, ktoré sa pripoja k týmto cieľom. Pokiaľ Európa nebude masívne investovať do týchto sektorov, e, tak sa tomuto cieľu vzdialime. Nebudeme mať možnosť byť lídrom ani v ekonomickej, ani v politickej oblasti. Investície, ktoré investície sú dôležité pre náš priemysel a našu ekonomiku do nasledujúcich 10-15 rokov a ak nevyužijeme túto príležitosti, e, zmeškáme vlak, ako to dosiahnuť. Myslím si, že je tu možnosť, ako podporiť náš vnútorný trh. Sú tu aj otázky konkurencie, schopnosti, ako už povedal kolega Florence ale myslím si, že nemáme na výber, pretože Čína, India, Brazília a aj ďalšie krajiny pôjdu týmto smerom a my nemôžeme zaostať, pretože my sme to všetko rozbehli. Ďakujem, pán Celer. Ďakujem, pán predseda. Ja sa chcem Basovi poďakovať za jeho dokument, ktorý predložil aj za jeho spoluprácu s ITRE. Myslím si, že to malo veľký zmysel len k tomu dokumentu samotnému. Tu mám určité problémy, pre, pre všetkým, čo sa týka predložených čísel. Uh, no, niektoré inši, iné inštitúty hovoria o podstatne vyšších číslach, ako sú napríklad e, náklady aj v rámci toho priemyslu, ktorý k nám prichádza. Myslím si, že tu je potrebné ešte toto nejakým spôsobom preveriť. Čo sa týka taká, mm, e, obsah je trochu nekonzistentný. Tu píše, že e, Čína je podstatne ďalej, iná Čína sú podstatne ďalej ako my v Európe. A to sú práve tie štáty, ktoré sa tak vehementne bránia proti medzinárodnému, medzinárodnému dohovoru. A my ja si kladím otázku, či sme na správnej ceste. E, či je ETS skutočne dvo najlepším východiskom, alebo majú iné štáty, ktoré majú oveľa viac emisí CO2, eh, či by nebolo dobre, aby boli tieto extenznejšie. Takže to je taká dôležitá a hospodárska, politická a klimaticky technická otázka, ktorú musíme zodpovedať. Aby sme, eh, a keď si zodpovedáme, budeme vedieť, že či môžeme byť dobrý v ochrane klímy a na druhej strane, ale aby sme si udržali našu konkurencieschopnosť tak v Európe, ako aj v rámci celého svetu. A predsa nemôžeme z 20 na, minus, na 30 ísť lineálne. Myslím si, že to je nesprávny prístup a myslím, že tu je ešte potrebné tú správu určitým spôsobom vylepšiť. Čo sa e, týka border sharingu 80% mimo Európy. Takže, takže ako držíme peniaze v Európe tak, aby sme mohli urobiť tieto potrebné investície, ktoré potrebujeme. A k tej myšlienke regionálnych agrárnych politikov, ekonomických politikov um, sensibilizovať pre túto otázku, ja súhlasím, ale e, mnohí, mnohí politici sú absolútne iného názoru ako my. To znamená, že my nemôžeme uh, ich z toho vylúčiť, ale musíme sa celej toto téme venovať eh, z takého celkovejšieho pohľadu. Ďakujem, Elizabete Gardini, áno, ďakujem, pán predseda. Mnohé sa už povedalo. A ja sa chcem poďakovať Básovi, nášmu spravodajcovi. A musím povedať, že ja mm, súhlasím s tým, čo povedal náš koordinátor Seba, čo sa týka tých čísiel. Ja si myslím, že tu musíme to ešte presne preveriť a musím vyzvať Basa, aby kde tu ešte e, trošičku viac sa venoval tým štúdiám, o ktorých hovorí, pretože tu e, prichádza k záverom, ktoré odperujú záverom z iných štúdií, ktoré máme k dispozícii. Takže mm, v každom prípade musíme vychádzať z tých istých čísel. Možno, že niektoré argumenty môže pre, e, prehodiť keď, e, čo sa týka napríklad nákladov e, z prechodu z 20 na minus 30 tak on hovorí, že to je okolo 16 ale neviem, keď si zoberieme 20 v roku 2008, to už sme chceli robiť. Musíme, si tu, musíme sa opierať o najnovšie údaje, ktoré máme k dispozícii. Samozrejme, spomína sa tu aj kríza, ale nemôže to byť výhovorka, keď sa nezrealizujú tie redukcie CO2, o ktoré sa snažíme. Ale v každom prípade najdôležitejšie, aby sme vychádzali z tých správnych, správnych čísel. Tie náklady môžu, môžu skutočne vysoko narásť. A to nie je zo 16%, ale 60% a e, rôzne e, porovnania vedú vlastne k rôznym údajom a tu musíme byť veľmi opatrní. Čo sa týka konkurencieschopnosti našich podnikov, tak tu musíme v každom prípade chrániť. Európska investičná banka povedala, že európsky systém, tak ako existuje, pokiaľ bude izolovaný, pokiaľ nebudú zaujímať ďalší medzinárodní partnery obdobné pozície, nuž potom by to mohlo viesť k tomu, že dospeme k silnému odlivu eh, priemyslu, pretože eh, budeme potom musieť eh, klásť veľké prekažky naraz, <laughs> veľké bariéry na, hraniciach, čo sa týka Spojených štátov a Číny. No už ich ponuky budú ešte silnejšie v budúcich rokoch. To znamená, že tá správa sa musí ešte e, prehlbiť. François Grostet ako posledná rečnička. Hovorí pán predseda, ďakujem pán predseda. Ďakujem, pán predseda. Ehm, mnohé sa už povedalo a preto e, budem stručná. Chcem ešte raz počiarknúť, aké je dôležité byť pri takejto agende skutočne opatrný. Samozrejme, chcem poblahoželať spravodajcovi, pretože táto téma je veľmi zaujímavá a veľa sa neskytuje, ale ja vždy vyzývam k tomu, aby sme boli opatrní. A to vždy a predovšetkým pri takejto téme, keď sa mnoho cituje, nuž, Čína už pochopila, že musí produkovať a čisté technológie, a keď chce preniknúť na európske trhy a konkurovať s našimi vlastnými podnikmi, ale zároveň Čína naďalej stavia u seba doma tepelné elektrárne a to je veľký problém. Čína samozrejme bude sa chcieť dostať na tento trh aj naďalej, chce nám konkurovať, chce uh, sa dostať aj na náš vnútorný trh. Ja e, súhlasím s Corinne Lepage, že toto je diskusia nie len e, s ekologickým, ale aj s ekonomickým aspektom. Samozrejme musíme dbať aj o aspekty priemyselnej politiky, ale v každom prípade máme tému, kde môžeme e, nasadiť tú baku a to je téma energetickej účinnosti. Samozrejme tu je dôležitá, dôležitý aj aspekt rozpočtový čo musíme urobiť, aby sme zvýšili eh, eh, energetickú efektívnosť. Nuž, je tu jediné pravidlo, kto musí platiť a to je pravidlo vzájomnosti. Toto, musí, toto uplatňujeme aj v rámci európskej priemyselnej politiky. Áno, ďakujem, hovorí pán predseda, za túto intenzívnu rozprávu. Eh, toto bola vlastne len diskusia o pracovnom dokumente Basa Aikuta, to znamená, že nie je správa samotná, ale e, pracovný dokument 28. februára budeme mať vypočutie, myslím, do poludnia po popoludní um, 3 hodiny budeme mať vypočutie k tomuto, e, k tomuto dokumentu a 16. marca budeme diskutovať o e, návrhu správy a podľa nášho názoru 22. do 22. marca budú budú, bude lehota pre podávanie pozmeňujúcich návrhov. Potom budeme v máji hlasovať, tak by sme sa s tým dostali na júnové plénum. Uh, to by bol ten želaný časový harmonogram, pokiaľ naši kolegovia z ITRE budú s nami kooperovať, tak by sme to mohli dneska odsúhlasiť. A to by bolo v podstate rok potom, ako komisia iniciovala túto diskusiu. Ešte raz riečná vďaka, musí sa to všetko preskúmať. My chceme urobiť veľa pre ochranu klímy, ale aj pre priemysel v Európe a tie argumenty je potrebné <clears throat> si e, skutočne rozmyslieť. Takže navrhujem, aby sme prešli k ďalšej veľkej téme, e, ktorá sa týka e, bezpečnosti potravín a to takých predoslanej bezpečnosti potravín a, a to krmiv, bezpečnosti krmiva. Ide nám o tú tému dioxínu a kontaminácie dioxínom. Uh, dioxín v krmive, tu bol škandál, ktorý presiahol aj národné hranice. U nás máme jo satellites, um, máme uh, vlastnú televíziu, pretože tá téma je mimoriadne zaujímavá. To len pre tých, ktorých by, ich zaujímalo, prečo, ktorých by zaujímalo, že prečo tu sú kamery. Potom tu máme zastupcov z DG Sanka. Uh, a potom máme pána generátora riaditeľa Dudleho. My chceme vidieť, a tak ma e, Rod Perent o to požiadala, čo mieni komisia robiť, či tie deficity, ktoré sú zrejme a dnes vlastne zasadajú v Bruseli aj ministri poľnohospodárstva a hovoria o tejto téme, myslím si, že je na čase, aby sa tento výbor takisto začal zaoberať s témou slabé miesta bezpečnosti potravín. Dobre, takže kto bude hovoriť ako prvý? Dáme slovo pani Paule Testori a ja sa musím ospravedlniť, pretože mám paralelne ešte jeden termín, ale Koren Lepáš to bude manažovať naďalej. Takže pani Testori, máte slovo. Thank you very much, Mr. Chairman. No, Ďakujem pekne, pán predseda. Rada ministrov pre plnospodárstvo sa teraz e, venuje v tomto čase tejto téme, takže tie závery zatiaľ nemám k dispozícii. Už e, všetci ministri sa zhodli na tom, že náš systém potravinovej bezpečnosti e, zafungoval vystopovateľnosť zafungovala a my keď sme tú kontamináciu um, odhalili, tak sme boli schopní ten potenciál uh, zanalýzovať, teda kto sú ohrození producenti, respektíve chovateľia. A všetky členské štáty boli informované procesom nášho systému včasného varovania tomto konkrétnom prípade, v prípade tejto konkrétnej kontaminácie, nedošlo k vzniku žiadneho bezprostredného zdravotného rizika. Ide o to, že teda boli dosiahnuté limity pre dioxid, ale naozaj v minimálnej miere. Limity boli prekročené asi o 1,5 alebo o dvojnásobok, eh, takže toto nie je porovnateľné s dioxinovými krizami z minulosti, ako napríklad pred dvomi rokmi v Írsku, kde to prekročenie bolo 200-násobné, alebo kríza v Belgicku v 99., kde to bolo takmer 100-násobne prekročené ten limit. Takže našťastie to prekročenie limitov bolo naozaj len v minimálnej miere. Takže ministri dnes ráno sa tým venovali a zareagovali pozitívne na vyjadrenia komisie. Komisia hovorila v tom zmysle, že v prípade takejto krízy je potrebné sa naozaj ponaučiť a to viac, vo viacerých ohľadoch. Poprvé, potrebujeme, aby naša legislatíva bola v plnej miere aplikovaná. Legislatíva o krmovinách a o potravinách. Takže pravidla máme, ale nepotrebné ich presadzovať. A v tom reťazci je jedno jediné slabé ohnívko, tak to má obrovské dopady na celú Európsku úniu, na všetky členské štáty. Takže táto situácia, ktorá vznikla, vplyvala na celý potravinový reťazec v EÚ. Ale momentálne neuvažujeme nad nejakými novými opatreniami, pretože pokiaľ ide o dioxín, máme dobrý systém monitorovania, všetky limity sú stanovené, Takže systém kontroly existuje. Ale je tu zo pár vecí, ktoré môžeme urobiť, aby sme to sprísnili, aby náš systém bol bezpečnejší. Komisia navrhla štyri konkrétne opatrenia. Tieto navrhneme na hlasovanie v stálom výbore v najbližších týždňoch. O čo ide? Poprvé, vytvorenie pardon, tie zariadenia, ktoré sa zaoberajú tukmi a tučnými eh, kyseli, masnými kyselinami, tak tieto musia byť eh, kontrolované pretože, a musia byť schválené, pretože sú dôležitou súčasťou eh, potravinového reťazca. Tak teraz sú iba registrované a budú musí byť aj schválované. Títo výrobcovia tukov momentálne môžu vyrábať tuky na výrobu technických produktov, ako aj krmovín, takže je to zmiešané. No a podľa nás by malo dôjsť k oddeleniu tejto produkcie, e, teda zariadenia budú buď vyrábať krmoviny, alebo budú vyrábať priemyselné tuky, tak aby nedošlo k riziku kontaminácie, aby sa technické oleje nemohli dostať do krmovín a do potravinového reťazca. Po tretie, pokiaľ ide o monitorovanie dioxínu, chceme zaviesť plán vzorkovania a analýz v prípade kritických látok, ako napríklad tuky. Tuky sú kritickým materiálom, takže potrebujeme vzorkovanie a analýzu. A vo všeobecnosti e, sa pokúsime zabezpečiť, aby údaje z monitorovania boli naozaj v plnej miere využité. A štvrté opatrenie Pokiaľ ide o súkromné laboratória, chceme, aby tieto mali povinnosť okamžite oznámiť pozitívne zistenia. Takáto povinnosť nahlásenia, ako náhle dôjde ku kontaminácii, takúto povinnosti teraz majú tí výrobcovia krmovín, ale nie laboratória. My chceme túto povinnosť rozšíriť aj na laboratória. Takže záverom Štyri konkrétne opatrenia navrhneme v rámci komitológie. Sú to maličké zmeny, nie je to nič dramatické, nie je to také trošku upresnenie existujúcich opatrení a myslíme si, že náš e, systém bezpečnosti potravín je v zásade fungujúci, ale je potrebné ho trošku posilniť a hlavne kontrolovať. Vďaka. Vďaka, pani riaditeľka, teraz má slovo pani Rod Berend, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. ďakujem pekne komisii za to, že prišla a myslím, že nikto z nás nebol prekvapený, že k tomu došlo. Skrátka, môžeme len čakať, kedy sa to znova objaví. Nemáme e, tú sklenenú gulu, nevieme, kedy sa to stane, ale stane sa to o rok, o dva, opäť. V Írsku to bolo horšie, v Belgicku ešte horšie. No ale dôvody sú stále rovnaké. E, oleje, fritovacie oleje, prenikli do potravinového reťazca. A ja keď som sa dopočula o tom v Nemecku, o tom incidente, nevedela som, či sa ma na tým pousmiať, alebo mám začať jačať. Požiadali ma o komunike, tlačové komunike, ale ja som povedala veci, prečtajte tie komunike, ktoré sme vydali v minulých rokoch. Ja môžem povedať len to isté ako predtým. Takže kontrola Naša legislatíva z roku 2004 je veľmi pokroková, je veľmi kvalitná, ale členské štáty ju neuplatňujú. A keď Nemecku alebo iným členským štátom položíte otázku, kto čo kedy kontroluje, s akým personálom, s akým výsledkom, to je ten obrovský zázrak. Ja som to opakovala neustále. E, tá legislatíva je v poriadku, len uplatňovanie pokrývkáva. Takže ministri polnohospodárstva, aj to sú také divné stvorenia, okamžite požiadajú odmeny, keď sa niečo na ich území stane, pretože majú pocit, že toto pomôže, ale to nepomôže. Ministerka Eigner mohla konať inak, mohla ju kontrola potravín a krmovín zaujímať už predtým, ale nezaujímala ju pretože to spada pod e, spolkové krajiny. Zrejme by to malo byť centralizované, ale nie je. A ešte zo pár slov k, k tým vašim aktivitám oddelenie e, priemyselnej výroby a výroby krmovín. Toto sme opakovali. Spomínate si na e, aféru BSE. Vtedy sme žiadali o to, aby e, všetci producenti krmovín boli, dostávali povolenia, boli schvalovaní. A toto vzbudilo obrovský rozruch v odvetvi. Ako toto môžete urobiť? Veď to nemôže byť povinné. Áno, ja vás podporujem. Mali by ste k tomu pristúpiť. Každý, kto vyrába krmoviny, krmiva pre zvieratá, toto je prvá časť, e, ten začiatok e, potravinového reťazca, tak nech skrátka je schvalovaný. Áno, tí, čo spracúvajú tuky, áno, samozrejme. Odvaha je teraz na mieste. Povinné schvaľovanie Eh, teraz je na čase niečo zmeniť. V kríze je to vynikajúca eh, príležitosť. Oddelenie výroby, eh, priemysle, priemyselné tuky a krmovinové tuky. My sme začali s tým farebným kódom, farebným označovaním týchto výrobkov. Označili sme to, robíme to naďalej a toto je dobrý nápad, ako postupovať, takže na to by ste mohli nadviazať nové opatrenia, že nie sú potrebné. Ja som toho istého názoru, ale prosím vás, mohli by ste nám povedať, ako je to s členskými e, štátmi, uh, uplatňujú legislatúru 2004, ako to vnímajú, uh, aké podávanie správ zo strany členských štátov je pravidelné a nebolo by možno dobre v prípade určitých produktov dať povinnosť členským štátom, ide napríklad o dioxíny a ďalšie e, látky, aby e, toto e, monitorovali a aby to kontrolovali, lebo teraz je to na členských štátoch rozhodnúť sa, čo budú kontrolovať a čo nie. A ešte posledná vec, ktorú by som chcela povedať. Hľadím na kolegu Stevensona. Tuším, ma nepočúva, ale mal by. Takže ako to bude s limitmi dioxínov? Chcete sa tomu venovať v rámci komitológie? nežiadané látky v výžive zvierat. Chcete sa týmito limitmi zaoberať? ide, o, ide hlavne o rybnú mučku. Ďakujem pekne, Dagmar. Pán Zeber ako ďalší. Ja sa chcem tiež poďakovať komisii. Myslím, že to, na čom ste sa dohodli, ide tým správnym smerom, teda, že členské štáty musia prijať konkrétne kroky bez na to, ako je to interne zorganizované, teda aby tú legislatívu naozaj náležite implementovali. Doposiaľ tomu tak nebolo, ale to oddelenie technických tukov a krmovinových e, tukov. E, toto oddelenie je podľa mňa mimoriadne podstatné, pretože tým zníži pravdepodobnosť takýchto ďalších incidentov. Takže naozaj dôsledné oddelenie týchto dvoch postupov v rámci prevencie, aby to riziko znečistenia nebolo také vysoké. Ďalšia vec, e, producenti týchto tukov naozaj musia byť e, schválovaní v rámci celého systému produkcie potravín, by mal fungovať systém licencií, aby tu bola spätná vystupovateľnosť naozaj rýchla. Funguje to čiastočne, na to poukaz to dokazuje aj tento prípad, ale ešte je čo vylepšovať. Tiež by sme sa mohli zamyslieť nad tým, ako je to s komunikáciou eh, v rámci eh, týchto reťazcov, aby tu boli určité platformy, aby dochádzalo k určitým výmenám informácií o ťažkostiach, problémov. Účasťou tej platformy by boli výrobcovia, laboratória, užívateľia. Toto opatrenie by zvýšilo transparentnosť v odvetvi a zvýšilo by aj bezpečnosť princíp name and shame, teda naozaj tých vynikov naozaj pomenovať a potrestať. E, keby sme tieto informácie mali k dispozícii, tak myslím, že by e, spotrebitelia mohli podľa toho orientovať a tí, ktorí vyrábajú potraviny alebo krmoviny, tí, ktorí fungujú naozaj čisto, tak tí by na tom boli e, lepšie automaticky. Toto je podľa mňa to, ten správny prístup informovanie spotrebiteľov a odmeňovanie e, tých vzorných producentov. Je tu ešte jeden malý problém. E, komisiu sa chcem spýtať, či preverovala, či sú tu určité procesy, kde môžu vznikať nejaké jedy vzhľadom na interné chemické reakcie. Boli tu určité obavy, napríklad, že pri výrobe bio palív na rastlinnej báze, že by e, mohlo pri výrobnom procese dôjsť k vzniku nejakých jedov, takže mňa by zaujímalo, či komisia má nejaké novinky v tejto oblasti. Ďakujem, ďakujem pekne. Kriton, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som... Chcel by som zdôrazniť, aké sú ťažkosti pri overovaní, pri potvrdení toho, že už sa to nestane. Sú krajiny, ktoré majú veľmi dobré systémy hodnotenia, monitorovania e, rizik v výrobe krmiva a potravín. A vidíme, že mnoho potravinových e, škandálov alebo kríz k ním dochádza aj ku krajinám s, dobrou, s dobrým e, regulačným rámcom. Nie som si istý, či takýto prípad sa nestane e, znova znova v budúcnosti. Neviem, že či naozaj sme schopní kontrolovať e, výrobné metódy e, potravín a nemali by teda producenti používať alebo nemali by sme my podporovať iné metódy výroby alebo napríklad e, biopolnohospodárstvo a také spôsoby, ktoré nie sú škodlivé pre životné prostredie. Myslím si, že by sme mali o tomto porozmýšľať e, aj my v tomto výbore, aj komisia. Ďakujem, pani Klas. Áno, ďakujem pekne pani z komisie za tie informácie. Jedna vec ma ruší. Áno, naozaj to bola, bolo nízke množstvo, veľa menšie ako v minulosti, ale podvod je podvod a na to musíme naozaj poukázať, že k podvodu došlo v prípade výrobcov krmiv. A toto je potrebné potrestať, pretože len sankciami dokážeme e, zabrániť vzniku ďalších podvodov. Mnohí hovoria že krmivá, respektíve zvieratá sú veľmi lacné, ale keby to bolo drahšie, tiež by tu boli podvody, pretože by tam tie zisky boli ešte väčšie. Takže e, musíme to naozaj sledovať. Nemyslím si, že povinnosť je na strane Európskej únie. Členské štáty sú teraz na ťahu a naša ministerka sa tu bude iste, iste e, zasadzovať. Súkromné laboratória momentálne nemajú povinnosť informovať, keď e, nájdú niečo nezvyčajné. Ak to tak je, tak to je naozaj šokujúce a je potrebné to, čo možno rýchlejšie zmeniť. To, že sa krmiva musia kontrolovať, vidíme, že bez kontrol pravidelných, e, trvalých to nejde. My eh, predávame doma víno a každá jedna fľaša alebo každá jedna dávka musí prejsť kontrolou v uznanom laboratóriu a to by malo platiť aj pre krmiva, pre všetky. A Belgicko už aj začalo v prípade eh, väčších eh, dávok eh, kontrolovať zvyškové látky. A mňa by zaujímalo, ako to v tom Belgicku ide. Je ten vývoj pozitívny? Dalo by sa niečo možno eh, skopírovať? Tá kontrola musí byť daná, ale nie až od nejakého veľmi veľkého množstva. Musí byť tiež efektívna. Tie kompetencie musia byť jasne už zadefinované a rozdelené. A to by sa malo udiať na európskej úrovni. A ešte eh, tí chovateľia ktorí e, teraz e, majú veľké problémy. a e, Zvieratá, ktoré už majú jatočný vek, ale nie je možné ich na trhu predať. Títo chovatelia sa stali obeťou producentov krmív. A my sme skrátka odkazaní na to, aby tie krmiva boli vysokej kvality, aby aj naše potraviny potom mohli byť vysokej kvality. Takže naozaj je teraz na čase zamyslieť sa nad tým, ako pomôcť našim polnohospodárom do budúcna, aby nám naozaj mohli ponúkať e, meso vysokej kvality. To je podľa mňa tiež problematická otázka. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďalší ročník naozaj poprosím dve minúty. Máme tu ešte ďalšie témy a už máme iba hodinu k dispozícii. Áno, momentálny dioxinový škandál, tomu by sa bolo bývalo dalo zabrániť, keby ten tuk bol preskúmaný na obsah dioxínov, predtým než sa dostal do toho krmiva. V takom prípade by tá kontaminácia bola bývala odhalená na čas. Producenti krmív musia mať povinnosť každú jednu šaržu preskúmať na dioxíny, teda všetky komponenty, krmiva musia byť preskúmané, predtým, než sa stanú súčasťou krmiva a žiadna komponenta sa nemôže dostať do toho krmiva, ak nedosahuje eh, tie limity, alebo presahuje tie limity a v prípade eh, kontaminácie je potrebné eh, tento materiál zničiť. Opatrenia, ktoré navrhuje komisia, sú podľa mňa rozumné. Legislatívu tu už e, máme, hovorí o tom, že sa nesmie pančovať e, alebo nejako zmiešavať a takto teda e, zabezpečovať dosahovanie limitov, ale tieto zákony sú často obchádzané, kontroly, tam sa naozaj kráti kvalifikovaný personál, je už takmer všetok na dôchodku a naozaj je potrebné tú kontrolu posilniť a vytvoriť náležitý systém kontrol. No a moja otázka na adresu komisie, ako chce prinútiť členské štáty k týmto krokom. Komisia chce, aby ten systém bol bezpečnejší. Ja by som vás pochybnila jednu časť tohto systému a tým je eh, hromadné držanie hromadných chov zvierat. A mm, ekologické polnospodárstvo si podľa mňa zaslúži väčšiu mieru podpory, lebo tam je ten prehľad o tom, čo sa dostáva do potravín. Ten prehľad je oveľa lepší a tá kvalita je lepšie zabezpečená. Ďakujem pekne. Um, I'm waiting until the debate is... No, merci, uh, madame la présidente. Um, just to jump in on the debate. Uh, ďakujem pekne. Musím povedať, že áno, súhlasím s tým, čo ste povedali. Uh, ohľadom registrácie a okamžitého nahlasovania, pretože vieme, že tie úrovne dioxínu sa zaznamenali už v marci a potom sme čakali až 9 mesiacov, kým sa to zistilo, takže okamžité nahlasovanie je dôležité. Čo sa týka toho, tej, e, toho druhého opatrenia, to znamená napríklad oddelenia e, toho, tých tukov pre technické účely a krvných tukov, e, ak to je v legislatíve, tak je to zakázané. Dokonca ak aj to e, teda e, oddelíte, tak aj tak budú mať isté e, podniky motiváciu to miešať, pretože to bude pre nich výhodnejšie. Takže dokonca, aj keď budú požiadavky na jasnú separáciu, tak aj tak tu bude motivácia, stimulí to zneužívať a preto by som chcel vyzvať k väčšej odvahe Napríklad e, farebné označovanie technických e, e, tukov tak, aby to každý hneď videl, že vlastne tieto oleje sa nemôžu dostať do potravinového reťasa, pretože ak sa to bude iba separovať, tak aj tak niektoré podniky budú profitovať z toho, že to budú miešať. Ja myslím si, že mali by ste naozaj postupovať odvážne. Ďakujem, François Grostet. Ďakujem. Vzhľadom na to, že už mnohé tu odznelo, nadviažem na posledný príspevok, vždy keď došlo k nejakému e, škandálu ohľadom zdravia. Bolo to preto, lebo tu bol nejaký podvodník, je preto dôležité, aby sankcie boli odrádzajúce, aby sme nikoho nepozbudzovali k pokračovaniu v takejto činnosti alebo aby to zopakoval v budúcnosti. Musíme prijať také mechanizmy, aby bolo nemožné kontaminovať potraviny alebo krmivo takýmto spôsobom. Takže sankcie, kontroly a vytvorenie určitého mechanizmu, neviem ešte akým spôsobom presne by to malo fungovať, ale taký mechanizmus by mal existovať, aby sa tomuto zabránilo v budúcnosti. Ďakujem pani Rozbach a to už bude posledný rečník v tejto rozprave. Potom sa ešte k tomu ja a potom komisia. Áno, ja si myslím, že niekedy trvá veľmi, veľmi dlho, kým sa uh, legislatíva aplikuje, kým sa implementuje. A potom si kladiem otázku, ako to dlho v podstate trvá, kým uh, nejaké zákonodárstvo sa dostane von um, do podnikov, bez ohľadu na to, o čo sa jedná, ale spotrebitelia si robia starosti, pretože ide o ich vlastné zdravie, bez ohľadu na to, čo sa produkuje. Takže takto je, sme zároveň spotrebiteľmi iných produktov. Ja to jednoducho nechápem, pretože pokiaľ sa niečo produkuje, že nemajú voči svojim e, spoluobčanom um, zodpovednosť, alebo tým, ktorí, e, ktorí, e, sú, ktorú, si, ktorú sú blízky, pretože títo takisto jedia vajíčka a ryby a hydinu. A ja samozrejme takisto chcem môcť jesť s dobrým svedomím tie zvieratá, ktoré mám doma. Áno, ďakujem pani riaditeľka. Predtým, ako vám udelím slovo, aby ste mohli zodpovedať um, na tieto otázky, tak by som chcela takisto počiarknúť niekoľko aspektov. Za prvé sú tu, bolo tu pár návrhov, ktorí išli tým správnym smerom, určite áno. Mnohí kolegovia o tom hovorili, ja, ja ich môžem len podporiť, ale e, samozrejme medzi nimi je to aj e, podchytenie stavov. To je bod číslo jedna. My sa nachádzame v fáze deregulácie, tie rozpočtové prostriedky sú veľmi e, E, slabé, ale e, komisia sa musí starať jednoducho o, jednoducho o situáciu na mieste, pretože my potom, keď nebudeme mať žiadne možnosti kontroly, tak nebudeme môcť vysloviť žiadne sankcie. To znamená, že zákon, ktorý e, nemá pri svojom nerešpektovaní uvedené žiadne sankcie, tak to je zbytočné, aby sme ho robili. Uh, Pani Kosa takisto hovorila o prísnych sankciách. Áno, súhlasím, máme tu presne smernice o ochrane životného prostredia. My musíme posilniť a zosilniť zostriť tieto sankcie. Nie je to len Únia, ktorá vyslovuje takéto sankcie, to je členský štát, ale toto všetko musí jednoducho pôsobiť odstrašujúco, pretože toto sú stále tie isté veci na novo keď e, sa e, zaoberáte nejakou záležitosťou, e, keď ide o podniky, ktoré jednoducho porušujú takéto pravidlá, no už toto nie je v poriadku. A samozrejme, pokiaľ je tu isté, isté pravidlo, že sa tieto oleje musia oddeľovať, tak e, sa musia oddeľovať a koniec. Dobre, samozrejme je dôležité mať e, tieto pravidlá a e, samozrejme aj sankcie, ktoré budú odrádzajúce, ale nakoniec zodpovednosť má ten členský štát. My ale budeme nástojiť na tom, aby tie členské štáty e, na to naozaj dozerali. Veľmi často dochádza ku kontaminácii dioxínom. E, prečo je to tak? Nie je to náhoda. Dioxín je vlastne e, environmentálny e, kontaminujúca látka. A vždy, keď dochádza k produkcii, či už priemyselnej produkcii alebo inej produkcie, ak dochádza tak k spaľovaniu, tak dochádza k vytváraniu dioxiny. E, nerozkladá sa a je prítomný vlastne v technických e, olejoch alebo tukoch. E, v týchto priemyselných e, tukoch, ktoré sa používajú, tie všetky obsahujú dioxín. Takže to, čo povedala Dagmar, aj ostatní kolegovia, na čom nastojili, samozrejme my chceme zahnúť túto myšlienku farebného označovania priemyselných olejov, aby sa nedostali do potravinového reťazca. Ale musíme si byť vedomí, že keď dochádza niekedy k podvodu, a my samozrejme ešte nevieme, že či došlo k podvodu alebo nie, momentálne prebieha vyšetrovanie, takže ešte nevieme, že či to bola ľudská chyba, či to bolo nejaké krížové, uh, krížová kontaminácia alebo podvod. Mohla by to byť aj ľudská chyba, pretože ten istý závod vlastne dostával aj priemyselné oleje a krmné oleje a potom produkoval oleje mm, e, pre krmivo a potom e, biopalivo. Takže neviem zatiaľ, aký je dôvod. E, nemeckí vyšetrovatelia to momentálne skúmajú. Uvidíme, ak to bude podvod, tak samozrejme bude treba k tomu veľmi prísne pristúpiť, ale to, čo naznačujete a navrhujete, farebné označovanie, áno, to považujeme za dobrú myšlienku. A teraz eh, k Dagmarinej otázke. Eh, je veľa analýz, eh, ktoré sa týkajú dioxínu, ktoré sa robia každý rok až tisíc alebo dve tisíc kontrol, ktoré sa týkajú potravín a mnoho kontrol aj 4 až 5 tisíc, aj ktoré sa týkajú krmiva. Takže naozaj tých e, kontrol nie je málo, sú celé stohy správ a analýz a ak e, sa dosiahnu nejaké limity, tzv. akčné limity, ktoré ešte neprekročili povolený limit, tak e, komisie vyšle predstaviteľov svojich zástupcov, ktorí to preskúmajú. A pri krmive sa napríklad, teda pri, u producenta sa vykoná kontrola a zistí sa, aký limit alebo aká úroveň bola dosiahnutá uh, Takže to sa robí pri tých producentoch eh, k krmiva. A eh, od tej chvíle, keď sa urobilo odobranie vzoriek a keď eh, sme boli až po tú chvíľu, keď sme boli informovaní a keď sa zablokovali farmy, tak už ubehol jeden mesiac. No a toto oneskorenie naozaj nie je akceptovateľné, pretože my musíme konať okamžite, keď sa zistí kontaminácia. Ale musíme vedieť tiež to, že te, to, tejto kontaminujúcej látke sa nedá vyhnúť, ale dôležité je identifikovať a konať okamžite. Uh, ale povedať vám, že e, áno, môžem vám zaručiť, že už nikdy nedôjde k žiadnemu prípadu výskytu dioxínu, to nie je možné, ale mali by sme zväčšiť, zvýšiť naše prostriedky na zabránenie a identifikovanie dioxínu. E, myslím, že som asi odpovedala na všetky otázky. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Myslím si, že je to téma, o ktorej budeme diskutovať v budúcnosti. Tak, Marlon, veľmi stručne. Pavla, e, všetko to, čo si povedala, e, všetko je správne, s tým súhlasím a nič nie je pre mňa nové. A ja viem, že áno, pri producentoch krmiva sa to zistuje, ale aké vysoké musia byť limity, ak e, to máte kontrolovať, alebo sa to robí náhodne Ehm, tento to systém rýchleho varovania funguje dobre, ale problémom napríklad bolo to, že Nemecko si nebolo vedomé tohto systému, alebo si možno mysleli, že, že tento systém pre nich neplatí, alebo by e, zástupca predsedníctva by mohol e, sa k tomuto vyjadriť. Ale ešte je tu ďalšia vec. E, kontrola potravín a krmiva v členských štátoch neprikazuje týmto štátom, čo a kedy presne majú kontrolovať. Je to na ich zodpovednosti. A tiež ste nám povedali, že za, e, čo sa týka tých kontrol, ako sa teda to nahlasuje, e, tieto kontroly, vykonávanie kontrol. E, možno, že za posledné tri roky sa niečo zmenilo a mňa by veľmi zaujímalo teda, ako to vyzerá. Ďakujem. Myslím si, že týmto by sme mohli asi aj uzatvoriť túto rozprávu. Ďakujem pekne pani riaditeľke aj riaditeľovi generálneho riaditeľstva, že medzi nás prišli. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu, to je nelegálny rybolov. Spravodajkyňou je pani Rozbach. Tak, tak, tak, tak, tak, Fiskeriudvalget øh, kommer her i foråret med en initiativbetænkning om bekæmpelse af ulovlig Áno, rybolov, eh, teda výbor pre eh, rybarstvo um, vytvoril správu o nelegálnom rybolove, má to byť aj súčasť novej, eh, novej politiky. Je to veľmi dôležitá správa pre rybárov v Európe. Je to taký prvý pracovný dokument, taká prvotná uh, diskusia v stredu, to dostaneme na zasadnutie, takže ako taký prvý pracovný dokument. Ešte stále nebol ani, tento dokument ešte nebol na programe rokovania výboru pre rybolov. Má z toho byť potom pracovný dokument, ale to stanovisko dostaneme až potom, ako prerokujeme pracovný dokument, takže najskôr niekedy v apríli. Tu vo výbore sme sa dohodli, že uh, vypracujeme k správe stanovisko a ja sa chcela koncentrovať na niekoľko bodov, ktoré podľa môjho názoru by mali byť trošku počiarknuté, keď chceme bojovať s nelegálnym rybolovom, ale jedno miesto bude mimoriadne dlhé, myslím si. A preto som zdržala ten text na také nadradenej úrovni, ten text eh, toho prvého pracovného dokumentu, ten som dostala, keď eh, sa predložil vo štvrtok a ja vidím, že celá, že tu, tu mm, k môjmu eh, k mojej stanovisku bude celý rad pozmeňovacích dokumentov ale mám trošku problémy s časovým harmonogramom. Ja to, po, harmonogramu ja považujem za absolútne absurdné, aby sme my v Envy museli vypracovať e, stanovisko stanovisko predtým, ako sa gestorský výbor vôbec touto tému zaoberal. To znamená, že my tu sedíme a musíme vypracovať pozmeňovacie návrhy a posledná lehota pre podávanie pozniacich návrhov je 4. február a gestorský výbor vtedy ešte len dostane prvý, prvý pracovný dokument. To je absolútne nesprávne poradie, pretože normálne to vyzerá tak, že musíte mať nejakú správu, ktorej sa musíte vyjadriť a nie, že my tu sedíme a nevieme, na čo sa vôbec máme odvolávať. Takže toto nie je dobrá vec pre Envy, keď nemáme vôbec žiadny dokument, ktorý by sa vzťahoval na tú správu samotnú. Dobre, ja som sa snažila do toho vložiť niekoľko malých um, vecí. To znamená, že tie výlov v um, určitých oblastiach v rámci medzinárodných dohovorov, medzinárodné orgány a dohody um, E, ktoré, aké, by sa, aké e, správanie sa, aké postupy navrhujeme. Pretože samozrejme vieme, že sa mnoho ilegálne vylovuje tak v rámci Európskej únie, ako aj mimo Európskej únie. Mm, tu sú určité krajiny, ktoré sú mimoriadne mm, ktoré mimoriadne veľa lovia ilegálne aj v strednom, stredozemnom mori my sa snažíme so spravodajkňou Levin na tom pracovať a budeme sa snažiť samozrejme aj o tejto téme diskutovať, ale problém je, že máme lehotu do 4. februára, aby sme eh, podali pozmeňacie návrhy a podľa môjho názoru je uh, toto nepriateľné. Ja sa budem pokúšať tento dátum presunúť, aby sme vôbec videli, ako sa eh, výbor pre eh, rybolov k tomu postaví. Ja dúfam, že moji kolegovia mi pomôžu, aby sme tu mohli niečo zostaviť eh, tak, aby, sme, aby sme pracovali zodpovedne, aby sme to mohli predložiť výboru. Pretože samozrejme, ja chcem chrániť E, tiež e, ten rybolov a chcem sa postarať tiež o to, aby mm, európsky krajiny nelovili v iných chránených oblastiach. Ja dúfam, že sa nám to podarí a dúfam, že e, kolegyňa, kolegovia mi potom pomôžu po potrebnými, potrebnými pozornosťmi návrhmi. Ďakujem. Krypton, ďakujem. Pani predsednička. Rád by som sa poďakoval spravodajkyni za odvedenú prácu. Je to veľká otázka. Ilegálny rýbolov je druhým najväčším producentom rybných výrobkov celosvetovo a my z toho mnoha dovážame. 16 nášho dôvodu nášho dovozu e, pochádza práve z takéhoto rybolovu. Takže ja vítam správu pani Rozbach. Ona zdôrazňuje to, že je to ohrozenie pre biodiverzitu, pre morské prostredie, jeho stabilitu a aj pre potravinovú bezpečnosť. Je potrebné chrániť e, miesta chovu e, rôznych druhov rýb. Ja by som raz dôraznil to, že je e, potrebné ukončiť takéto praktiky a zdôrazniť, že rozvojové krajiny e, sú obeťou takýchto praktík, pretože v ich vodách e, sa často nelegálne loví. Tieto vody, respektíve ich vykoristovanie ohrozuje možnosti prežitia miestnych populácii, ohrozuje to miestnych rybárov a ten prospech ide do rúk veľkých eh, firiem z vyspelých krajín, ktoré teda takto zneužívajú tie vody. Nelegálny výlov, nelegálny úlovok, jeho vystupovanie je veľmi ťažké, pretože musíme zistiť, eh, odkiaľ tie ryby pochádzajú, v ktorých vodách boli vylovené, ako sa dostali na európsky trh a tak ďalej. Organizácie pôsobiace v tejto oblasti odvádzajú veľký kus práce, naozaj kvalitnej, ale je potrebné mať e, nezávislý systém kontrol, takže musíme celý ten systém prekopať. Dovozné prekažky napríklad, ich fungovanie, potom potrebujeme mm, zber údajov z lodí, z plavidiel, aby sme identifikovali také, ktoré sa zaoberajú nelegálnym výlovom. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Stevenson ako ďalší. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja súhlasím so všetkým, čo povedala pani spravodajkyňa aj Kryton. Ja si myslím, že vzhľadom na to, že sme autorom stanoviska náš výbor, je dôležité, aby e, toto stanovisko počiarklo, zdôraznilo tú snahu gestorského výboru, výboru pre e, rybolov, pretože Anna aj Kryton obaja naozaj správne povedali, že toto je biznis obrovských rozmerov, hodnota nelegálneho výlovu celosvetovo je niekde medzi 10 23 miliardami dolárov, je to teda ročný odhad. Mafia tam pôsobí naozaj vo veľkom. Zločinnosť je naozaj e, markantná, pokiaľ ide o nelegálny výlov. a no e, žiaľ, často dochádza k obrovskému zneužívaniu zdrojov, hlavne na západnom pobreží Afriky, ale zneužívaní sú aj ľudia, ktorí často podvodne sa dostanú k práci na takýchto plavidlách. Často im prísľubia, že tam budú dobré pracovné podmienky, že tam bude dobrá mzda. A ja som videla o tom film, v akých strašných podmienkach oni tam pracujú, títo západoafrickí e, rybári, e, často v dierach, bez akéhokoľvek systému ovzdušňovania a v týchto podmienkach pracujú za minimálnu mzdu 12 hodín denne a prípadne aj viac. A čo dostanú? Takmer nič. Pracujú tam ako otroci, takže hygienické podmienky, vzhľadom na to, že ide o ryby, skrátka je to absolútne nehorázne. A takéto ryby, ktoré sú na tom západnom pobreží vylovené, či to Sierra Leone alebo iná krajina, tieto ryby sa potom na európskych plavidlách námornou cestou e, dostávajú napríklad na Kanárske ostrovy alebo na in, do iných e, prístavov, tam sa potom certifikujú ako európske ryby a takto sa jednoducho dostanú na náš trh. A Kryton povedal naozaj pravdu, že my sme len do malej miery samostační v Európe, pokiaľ ide o e, ryby a dopyt neustále narastá vzhľadom na tie problémy v produkcii mesa, Prvko sme hovorili o dioxínoch, v mesiackom priemysle, takže záujem mm, občanov o rybu neustále narastáva, odkiaľ tie ryby vziať. A často tým zdrojom je nelegálny vývoj. Niektoré z našich plavidiel, žiaľ, e, využívajú e, rôzne vlajky, Honduras, Panama a Grenadíny, to sú tie vlajky, ktoré sa ešte používajú. A položme si otázku, prečo európske plavidlá sú označené takýmito vlajkami. Musíme mať register, databázu európskych lodí, Mali by sme mať globálny register, globálnu databázu rýbarských plavidiel. Ale naozaj je škandalozne, že európske plavidla využívajú takéto vlajky a z toho jasne vyplýva, že sa zaoberajú nelegálnymi aktivitami v oblasti lovu a predaja rýba. Je naozaj potrebné poukázať na takéto hanlivé správanie um, rôznych rybárskych spoločností. Takže pevne verím, že Anna príde s dobrým stanoviskom, ktoré posilní správu z výboru pre rybolov na túto veľmi dôležitú tému. Ďakujem, ďakujem pekne. Pán Žabrondy, nech sa páči. President, um... Ďakujem pekne, pani predsednička. Hovoríme o plávajúcom zlate ale toto zlato skrátka nie je v nejakej banke, ale je vo voľnom priestore rôzne druhy e, rýb, e, tu nejaké, šťuky, e, je naozaj oplávajúce zlato a preto to množstvo, ten objem toho nelegálneho výlovu je taký vysoký, takže sa teším, že to teraz máme vo výbore pre túto správu a že náš výbor má možnosť vypracovať tejto správe stanovisko. Pokiaľ ide o moju osobu z tohto výboru, toto stanovisko by malo naozaj e, zvorazniť tú naliehavosť tohto problému. Problém má obrovské rozmery. Mali by sme sa venovať tomu, ako vyprazňujeme naše moria a že neexistuje politická vôľa ani v, ani mimo EÚ nejako to riešiť. Samozrejme, že je tu globálny e, problém, pokiaľ ide o regionálne organizácie v oblasti rýbolovu, že ich fungovanie nie je uspokojujúce, že tam nie sú donúcovacie opatrenia, e, krajiny skrátka absolútne nie sú ochotné e, nejakým spôsobom spolupracovať, chránia svoje vlastné odvetvie, takže je tu obrovský problém s vykonávaním pravidiel, ktoré existujú ale je tu aj oblasť bezprávia, kde neexistujú žiadne pravidlá. To je tá druhá stránka mince. Ale pokiaľ ide o EÚ, aká je naša dôveryhodnosť, ak francúzske úrady spolupracujú s odvetvím v snahe legalizovať nelegálne výlovky. Španielsko napríklad podľa našich informácií prekročuje svoju kvotu trojnásobne, dvojnásobne a samozrejme časť toho je ilegálna. A to sú tie problémy, s ktorými tu máme dočinenia. Takže naozaj sa e, teším na návrhy z komisie, ktorí mali prísť o niekoľko mesiacov. A ja teda sa chcem poďakovať Ane za e, jej e, návrh. Ja viem, že e, manevrovací priestor mala relatívne obmedzený, takže rád jej pomôžem, aby sme to naformulovali ešte silnejšie. Ja si myslím, že nezávislosť kontroly a výkonu je mimoriadne dôležitá aj v zmysle transparentnosti celého systému. Ďakujem, ďakujem. Pán Tremopulos ako ďalší. Ευχαριστώ Hm, ďakujem pekne, pani predsednička. Tie otázky, o ktorých hovoríme, sú veľmi dôležité a ide tu naozaj oveľa, či už hovoríme o zákonnom alebo nezákonnom rybolove. Eh, my potrebujeme živočišnú bielkovinu a určite budeme sa ju snažiť získať za každú cenu a nie je tu len o ten chaos, ktorý spôsobujeme, alebo o, o vyplienenie e, populácie rýb, ale ide tiež o to, e, o ten kolotoč, o ten kolobeh potravinový a na našom taneri často potom končia rôzne zvieratá, je, zvieratá takže musíme zmeniť mnoho vecí, nielen čo sa týka rybolovu, ale aj našich, spot, nášho spotrebného správania sa. Ale chcel by som sa venovať otázke číslo 3, alebo bodu číslo 3, e, Treba sa na to pozrieť a zdôrazniť to, pretože sa tu hovorí, že treba riešiť nezákonný rybolov, nielen ak k nemu dochádza zo strany rybárskych flotíl tretich strán, ale aj pokiaľ ide o rybárske flotily členských štátov plavidlá, ktoré e, používajú vlajky členských štátov EÚ, musia zabezpečiť, že teda budú dodržiavať e, dodržiavať legislatívu IUU o zákonnom rybolove a teda treba skontrolovať, že takýto rybolov je v súlade s touto legislatívou IUU či náhodou nedochádza k nejakým nezákonným aktivitám podľa neoficiálneho e, vyhlásenia predstaviteľa EÚ. EÚ neplní svoje záväzky a preto by som chcel, aby generálne riaditeľstvo pre námornú politiku nám povedalo, aká je súčasná situácia a Eh, chcem, aby eh, tieto odpovede boli zapracované do nášho textu. Ďakujem pekne. Predtým, než odovzdám slovo Sabine Wills, rada by som privítila delegáciu zo švedského parlamentu, ktorá je tu prítomná. Vítajte. Sme veľmi radi, že ste tu, aby eh, ste sa... Aby, a, že ste teda tu. Ale ďakujem pekne, asi tretina všetkých rýb e, celosvetovom meritku je vylovená nelegálne. To sú údaje Greenpeace z roku 2010 e, proti e, tomuto ilegálnemu výlovu sa doteraz robí veľmi málo a celo, a celosvetovom meritku sa obrad z nelegálneho rybolovu hodnotí okolo 10 na 10 miliard eur. Um, Predovšetkým sa to týka tých krajín s lacnými vlajkami, pretože tieto vlastne nie sú, nepristúpili k medzinárodným dohovorom o rybolove a nemusia teda brať ohľad na žiadne kvóty výlovu, ale krajiny, ktoré e, by e, vlastne pod týmito lacnými vlajkami Mm, sa plavia takisto rybolovné flotily z jednotlivých aj našich krajín, ktoré chcú obchádzať e, prísne pravidlá a sankcie svojej krajiny, domovskej krajiny. My musíme povedať, že musíme zakázať, e, zakázať možnosti plaviť sa pod týmito lacnými, e, lacnými mm, vlajkami a musí sa takisto zakázať odovzdávanie vyloveného, vylovených ryb na mori, na voľnom mori z lode na loď a takisto e, musíme, musíme zabezpečiť vysledovateľnosť produktov od výrobnej siete až po tanier a e, dodavateľská, e, dodavateľský reťazec, legislatívu. K tomuto máme od roku 2010 v Európe, ale ešte stále sa to nepresadzuje dostatočne, ešte stále sa nedá zistiť pôvod vylovených rýb. Všetky um, všetky rybolovné lode by mali byť kontrolované moni- a monitorované satelitnými systémami a toto by mali môcť používať a využívať a všetky krajiny. Ďakujem, hovorí pani predsednička a posledný príspevok na túto tému um, má um, pani Nakaban. Pani McEwan, sorry. Ďakujem. Vypočula som si kolegov. Uh-huh zdá sa mi, že naozaj je to dôležitá otázka. Ale je tu niekto z komisie? Uh, neviem, že či by ste sa mohli vyjadriť k rozsahu, v akom sa používajú takéto plavidlá, keď sa lode plavia pod cudzou vlajkou, keď je to pre nich výhodné. Zdá sa, že je to dosť veľký problém tejto námornej politiky, že sa ignoruje tento problém. Uh, potom napríklad pracovníci eh, takýchto hm, plavidel alebo komp, eh, každý vie, že dochádza k istým aktivitám, že, eh, naš, že ľudia z tretich krajín sú častokrát zneužívaní, robia za veľmi zlých podmienok a teda by som chcela vedieť, že aká je situácia, v akom rozsahu sa to deje, Samozrejme, ja viem, že je veľmi ťažké možno toto zhodnotiť, ale myslím si, že nemali by sme nad tým iba nariekať, ale prijať nejaké praktické riešenie a zmeniť to. Dobre, takže ďakujem pekne, pani McGavin. Ja som chcela odovzdať slovo pánovi Jean-Pierre Marženovi z generálneho riaditeľstva pre námornú politiku, ale poprosím ho o stručnosť, pretože ešte máme pred sebou dva body programu. Neviem, že či ich e, obidva preberieme, ale poprosím vás teda o stručnosť. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa poďakovať všetkým rečníkom, ktorí vystúpili v rozprave. Svedčí to o tom, ako vážne pristupuje tento výbor pristupuje k tejto problematike námornej politiky a tiež sa ukazuje, že sa dosiahol len malý pokrok na celosvetovej úrovni po tom, čo v roku 2007 bola prijatá dohoda o boji proti nelegálnemu rybolovu. Toto nariadenie, ktoré vstúpilo do platnosti eh, roku 2010, 1. Eh, januára platí pre úlovky vo všetkých oblastiach, bez ohľadu na to, pod akou vlajkou sa plaví e, loď a bez ohľadu na národnosť e, rybárov. Platí to aj pre rybárov zo, e, z EÚ alebo zo spoločenstva. Či, po, čo sa týka rôznych otázok, či už ide o rôzne nedostatky, ktoré sa spomenuli, alebo o e, plavidla, ktoré sa plavia mimo našich vôd, alebo používanie takých tzv. E, lacných vlajok. Všetky tieto témy boli zohľadnené v tomto nariadení. Cieľom tohto nariadenia je pokryť tento problém celosvetovo e, v praktickom ohľade a tak, aby to teda platilo aj pre EÚ. Toto nariadenie, ktoré bolo prijaté v reakcii na všetky spozorované problémy, bude mať vplyv iba v tom prípade, ak všetky ostatné strany si uvedomia, že je treba bojovať proti nelegálnemu rybolovu. Či si musia uvedomiť, že treba tvrdo postihnúť všetkých, ktorí tento nezákonný rybolov vykonávajú. Padla tu otázka ohľadom výsledkov. Áno, toto nariadenie už prinieslo isté výsledky aj napriek problémom, ktoré sme zaznamenali, pretože sa proti tomu postavili niektoré tretie krajiny, ale aj pretože rybári, vrátane tých európskych, eh, sa k tomu stávali dosť odmietavo. Tiež je potrebné zintenzívniť spoluprácu pri boji proti rybo, nezákonnému rybolovu a pri uplatňovaní tohto nariadenia. A opakujem, toto nariadenie bude efektívne len vtedy, ak sa bude spolupracovať aj z OSN, FAO a tiež ak tretie krajiny príjmú tvrdé opatrenia. Ďakujem. pani Rozbach. E, mám informáciu o tom, že by bolo možné trošku to posunúť. Hlasovať sa bude 12.4. a na plenárnom zasadnutí až v júni tohto roku. Takže by sa teda trošku mohla posunúť lehota e, predkladania návrhov. Dovolte mi zhrnúť trošku diskusiu. Komisia povedala, že už sú tu isté dobré výsledky. A to by som si chcela ale pozrieť bližšie predtým, ako tomu uverím, ale vidím to napríklad v Dánsku, že sa dosiahli dobré výsledky napríklad u niektorých rybárov a to u tých, ktorí lovia skutočne Mm, skutočne, skutočne e, poctivo. Títo majú GPS na svojej lodi, aby sa dalo satelitom skontrolovať, kde presne lovia. Ja som hovorila s viacerými e, rybármi, pretože oni povedali, to je fajn, my, my sme s tým spokojní, pretože potom nemôže nikto prísť a povedať, že, že lovíme ilegálne. Oni e, to radi urobia a toto by mohlo byť takisto riešením do budúcnosti. A okrem toho, samozrejme, je to tak, že čím vyššie sú ceny tohto zlata, ktoré sa loví, tak povediac, tak e, tým viac sa bude e, loviť, pretože um, e, tie ryby, ktoré sa lovia ilegálne, tie sa nespracovávajú len na rybnú múčku. To, je, to sú ryby, ktoré sa z pravidla nevyhádzujú, ale uh, napríklad e, tuniaky a obdobné ryby, to sú skutočne, tie sú skutočne zlatom a títo sa často lovia ilegálne. A čím viac sa e, tieto ryby týchto veľkých e, rýb, um, e, pardon, že čím e, drahšie budú tieto rybarské lode, tieto moderné rybarské lode, tým viac musia rybári vyloviť, aby si ich mohli zaplatiť keď si vyťahnú, e, keď si vyťahnú siete, tak v podstate je jedno, aké veľké sú tie oká v sieti, pretože pokiaľ sa, pokiaľ je to E, ťažná sieť, tak sa do tej siete dostane každá, každá ryba. ryba tieto, tie ryby e, nemôžu žiť ďalej um, v týchto sieťach. Oni jednoducho uh, zomru. My jednoducho musíme chrániť rybolov a je škandál, že ešte stále uh, existuje tak veľa ilegálnych Mm, ilegálneho rybolovu, rybolov, že ten ilegálny rybolov ešte stále existuje v tomto meritku. Je dôležité, aby sme zavádzali aj sankcie pre tých, ktorí, eh, ktorých, eh, sa, eh, ktorí, ktorých dopadnú. Áno, hovorí pani predsednička, to je absolútne správne. My môžeme tieto, tieto požiadavky len uh, podporiť, nedajú sa, nemožno, nemožno jednoducho stanoviť eh, kvóty na výlov a potom nechať každého nech si robiť, čo chce. A pre rybárov samotných, ktorí eh, operujú v legálnom rámci, to je takisto nepriateľné. No a teraz eh, tu máme ďalšie stanovisko. A to je stanovisko stanovisko o, k programu na podporu budúceho rozvoja integrovanej námornej politiky. Ja som vlastne autorka stanoviska a v krátkosti vám túto, to stanovisko e, približím a pozrieme sa, že koľko času nám zostane ešte na diskusiu. Mm, teda, prečo návrhujem, aby sme toto nariadenie podporili? financovanie a realizácia integrovanej e, morskej politiky e, nie, nepokračuje. V podstate to spočíva len na predpisoch e, z, druhého, z druhej periódy a prípravných opatreniach. Čo sa týka dlhodobého a strednodobého obdobia, tu nemáme žiadne financovanie a toto teda nie je E, toto nie je trvalo udržateľné a trvalo rozvíjateľné a preto je tá politika ohrozená. Čo sa týka zostávajú, zostávajúceho času do roku 2013, tu nie sú naplánované takmer žiadne pre, e, prostriedky, finančné prostriedky. Komisia to navrhla, ten návrh komisie je relatívne skromný, 15 miliónov eur, toto nie je veľa. E, je to na dva roky a v terajšom kontexte to je celkom v poriadku, pokiaľ vieme, že sa neprekročí e, tento plafón, pretože ináč nie sú možnosti financovania. Je to rozumný návrh mm, v aktuálnom kontexte, ale nemôžeme tu e, viac ustupovať. Čo sa týka toho stanoviska, ktoré som napísala, navrhujem, aby sa um, podporovali um, projekty vzdelávania, ďalšieho vzdelávania, a projekty pre mládež. Predovšetkým uh, by sme sa mali pokúsiť podchytiť mladých ľudí v rámci vzdelávania na všetkých úrovniach, v rámci škôl, škôl a univerzít. Teda nemali by sme sa koncentrovať len na univerzity, ale aj na tie vzdelávacie stupne pod ňou. Ja sa pokúsim takisto vám priblížiť trošku e, tie jednotlivé stupne. E, za štúdia chce aby sa chránili morské zdroje, aby sa vyvíjali štruktúry to, e, jednotlivých morských regiónov. Tieto sú rozdielne, aby sme podľa toho pracovali, aby sme sa pridržiavali tejto regionálnej štruktúry je potrebné objasniť a doplniť e, ciele, e, posledný bod je komitológia, toto nie je explicitne uvedené v mojej správe, ale ide o to, aby sme uh, aplikovali jednotlivé programy v zmysle článku 7 za predpokladu, že tieto e, pracovné programy majú konkrétne priority. Ja si kladiem otázku, do akej miery to ešte môže byť e, prijaté podľa toho nového kontrolného e, procesu, ani podľa procesu konzultácií my si musíme vlastne byť jasní, že tu sú diferencie medzi iniciatívami členských štátov a iniciatívami komisie. Ja som e, diskutovala o tomto s pánom Komucavkusom. My vieme, že tu je málo po, relatívne málo pokroku, ale e, keď som sa stretla s, so spravodajcom, ešte som nediskutovala o poslednom bode, ale v každom prípade musím povedať, že ideme tým istým smerom. Čo sa... Takže to bolo z mojej strany veľmi stručne. Také najdôležitejšie body. Je to taká skromná správa na tému, ktoré je veľmi dôležité, aby sme skutočne mohli znova oživiť tú integrovanú námornú politiku. Nech sa páči, kto sa hlási o slovo. Ďakujem. Pani predsednička, Takže ide o tú maritívnu politiku, o na politiku, budem veľmi stručná. Takže kom, návrh e, komisie je síce taký skromný, ale veľmi, uh, veľmi um, uh, precízny, je potrebné hovoriť o vede a o výskume. My skutočne súhlasíme s tým, že E, tá poloha a pozícia v moriach, na moriach sa um, zostrila a je potrebné, aby sme sa tomu venovali. Ja vás žiadam ako spravodajkyňu, aby ste e, v rámci vašej správy hovorili takisto aj o um, energetickej politike e, z obnoviteľných zdrojov, o výskume a výboje, aby ste hovorili o výmene dobrej praxe, o dobrých skúseností, pardon, uh, a čo sa týka zdrojov znečistenia, je potrebné, aby sme sa koncentrovali na dopravu a, um, a ťažbu uh, ropy. Um, je potrebné hovoriť aj o iných aspektoch, čo sa týka životného prostredia v tretich krajinách. Tu, krajinách, to musíme počiarknúť, že my chceme vyslať určitý signál tak, aby aj nie, eh, tretie krajiny, a to nie len teda uh, členské štáty Európskej únie, ale aj tretie štáty, aby tieto išli e, do e, tejto zodpovednosti spolu s Európskou úniou. E, my vieme, že je to veľmi citlivá téma. V komisii takisto nie je na, v tejto téme jednotnosť, jednota, ale napriek tomu si myslím, že musíme o tom hovoriť. Takisto, čo sa týka citlivých zón, ako je Natura 2000 napríklad, Mm, tu je takisto potrebné hovoriť o biodiverzite a podporiť e, jej udržiavanie v týchto chránených e, oblastiach. Pani Kusko? Uvskok. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Najskôr následovné ja si takmer neviem predstaviť, že by ešte boli nejaké e, diferencie e, v názoroch, čo sa týka integrovanej námornej politiky a návrh pani Lepáš sa mi zdá byť veľmi dobrý. Mm, komisia nám hovorí, že by sa tu malo mali e, využívať určité obnosy, ktoré e, sú ešte k dispozícii v rámci tejto námornej politiky, ale v podstate ide o tak, čo veľmi málo peňazí, takže e, je potrebné tu niečo podniknúť. Je skutočne dôležité, aby sme preskúmali, aby sme preskúmali rozpočtové položky. Ale inak s vami súhlasím. Pán Tremopulos, áno, ďakujem pani predsednička. Je jasné, že ste vyvinuli značné úsilie vo vašej pozícii spravodajkyne výboru a samozrejme budete sa snažiť ešte zlepšiť tento Eh, dokument, ale myslím si, že eh, dokument alebo návrh komisie má ďaleko od vyváženosti. A čo, čo teda eh, s klimatickými zmenami a čo s úlohou, ktorú by mal, mala zohrávať námorná doprava, čo sa týka boja proti klimatickým zmenám a ochrany ekosystémov. čo, by, čo keby sa skombinovali formy dopravy a aby sme teda prešli od pozemnej dopravy k námornej doprave, aby sa zredukovalo CO2. Samozrejme, chceli by sme vedieť, koľko prostriedkov bude k dispozícii, ale tiež, čo sa s nimi urobí. E, regionálny fond a kohezný fond chceli by sme, aby teda sa využilo z nich viac prostriedkov, ale tiež by sme chceli, aby všetci aktéry, aby všetky strany sa zapojili do tohto procesu, aby sme dostali čo najlepšie výsledky. Treba myslieť aj na špeciálne plánovanie, na prístup, ktorý je priateľský k ekosystémom a e, snažiť sa dosiahnuť ciele ekologickej legislatívy je smernica o životnom prostredí, ale aj rámcová smernica o kvalite vody a toto musíme dodržiavať. Musíme bojovať tiež proti mm, znečisťovaniu životného prostredia. E, treba e, mať na mysli aj polnospodárskú politiku. A musíme zorganizovať naše kroky oveľa lepšie vo svetle toho, e, čo už bolo vykonané v námornej politike. Musíme uznať, aké sú tie osvedčené postupy, riadiť sa nimi a tiež zaručiť, že rovnomerne budeme distribuovať zaťaženie e, morí aj e, súše Oui, Monsieur Stevenson. Vous n'avez pas demandé la parole? Pán Stevenson? Či teda, ak nechcete slovo, pani Wills? Áno, ďakujem pani Lepáš za váš návrh e, stanoviska. Je naozaj potrebné aby sa EÚ zaoberala integrovanou námornou politikou, aby takto chránila e, morský priestor, ako aj e, e, zabezpečila napredovanie boja proti klimatickým zmenám. Je potrebné zabrániť ničo zisťovaniu morí, aby bol zachovaný tento zdroj potravín aj príjmov. Znižovanie emisí z lodí, hlavne pokiaľ ide o síru, to je tiež potrebné zabezpečiť. Časť týchto prostriedkov musí ísť na ochranu pobreží či trvalúžateľným ekologickým eh, spôsobom sa musí na pobreží rozvíjať hospodárstvo v oblasti cestovný ruch a rýbovou. Chýbajú nám opatrenia orientované na prax, pokiaľ ide o nadmerný výlov, napríklad chovné oblasti, Eh, na rozmnožovanie, monitorovanie, kontrola, spätná vystopovateľnosť v oblasti rybolovu. Toto je potrebné zlepšiť a bojovať proti ilegálnemu výlovu. A pokiaľ o tie bočné výlovky, tento problém je tiež potrebné vyriešiť. Využívania a ochrana morí v EÚ zatiaľ nie sú vyvážené, zdôrazňuje sa hlavne to využívanie na úkor tej ochrany. Ja mám pocit, že ochrana sa spomína len tam, kde je predpokladom pre maximálne využívanie, pričom EÚ potrebuje naozaj v tejto chvíli integratívnu trvalúčateľnú politiku, menší e, výlov, ochrana pobreží, menšie e, znečisťovanie a mm, toto by mali byť e, tie piliere, na ktorých musí stavať integrovaná politika. Ďakujem pekne, pani Rozbach ako ďalšia. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, naozaj si odviedla obrovský kus práce vo svojom stanovisku a súhlasím s e, prerečníkom z Grécka e, v tom zmysle, že vlastne suchozemské a morské životné prostredie veľmi úzko spolu súvisia. a Musíme ich vnímať ako celok, ktorý má nedeliteľnú povahu. A z toho vyplýva moja otázka, ako to bude s odpovednosťou rozdelenie medzi EÚ, členskými štátmi, regiónmi a obcami. Ako je to v súčasnosti? kto má právomoci, kto má zodpovednosť v ktorej oblasti. Môže mi to niekto prosím ozrejmiť? Možno komisia? Vďaka, Anna. Pani Benini za komisiu, nech sa páči. Uh, Ďakujem, pani predsedníčka. My ako komisia. Sme veľmi vďační za e, veľmi rýchle vypracovanie tohto stanovisku. Integrovaná námorná politika je e, dôležitá. E, poprvýkrát sme priniesli takýto legislatívny návrh. Zatiaľ sme mali prípravné akcie, ktoré teraz sa už ukončili a bolo to také predbežné štádium. Čo by som tu chcela zdôrazniť? V prvom rade taký medzisektorálny e, aspekt alebo charakter e, my sa snažíme tu dodať hodnotu sektorálnym politikám, zaručením toho, že tu budú existovať synergie a prepojenia a udržateľný rozvoj v týchto politikách, ktoré majú dopad na moria. A to nás e, privádza k e, našim návrhom politík a financovania v existujúcom finančnom rámci. To sú existujúce e, politiky a akcie, ktoré, pri ktorých vychádzame už z toho, z našich skúseností. Zatiaľ Eh, sú to také skromné veci, ale určite môžeme dosiahnuť eh, väčšie eh, a lepšie skúsenosti tým, že sa že využijeme rôzne nástroje, zistíme, čo presne je dôležité, aké udržateľné e, kroky môžeme podniknúť. Po druhé, dôležité e, plánovanie, ako čo najlepšie využívať námorný priestor a po tretie, čo ako najlepšie monitorovať aktivity, e, ktoré spôsobuje človek a ktoré vykonáva na mori. Takže ďakujem za vaše návrhy. Možno už len jedna poznámka vaše návrhy, ktoré sa týkajú vzdelávania a vzdelávacích iniciatív. Myslím si, že to by sa mohlo vykonať, hoci to nie je uvedené, ale dalo by sa to zapracovať do návrhu, pretože slúžia tomu hlavnému cieľu zamestnanosti e, tak, že sa e, zaručí, že teda dosiahneme cieľ rastu. Ďakujem ešte raz a e, som pripravená zodpovedať akékoľvek otázky. Ďakujem pekne a ďakujem aj kolegom za návrhy a pripomienky. Ako vidíte, je 6.30, takže bohužiaľ nebudeme môcť sa venovať vykonávaniu európskych právnych predpisov v oblasti živočiš, eh, životného prostredia. Je to škoda, ale ako som už teda povedala, je 6.30. Mali sme na programe veľmi veľa bodov a chcem sa ospravedlniť kolegom, ako aj zástupcom komisie, ktorí prišli, aby zodpovedali vaše otázky, ale